Uh, uh, Kolegyňa a kolegovia, vítam vás na tomto vypočutí o právnom štáte a misii, e, ktorá sa týka právneho štátu do Polska a, a e, o prezentá... pôjde o prezentáciu o tejto misii. Vypočutie o právnom štáte v Polsku sa zameriava najmä na nezávislosť súdnictva a chcem srdečne privítať všetkých stených e, rečníkov na tomto vypočutí. Takže toto je v nadväznosti na misiu Líbe do Varšavy o e, hľadom právneho štátu do Varšavy v Polsku 19. až 21. septembra 2008. Ja som mal 18, ja som mal tú čest predsedať tejto misii a program, o programe e, vypočutia rozhodli politické skupiny a má prísť časti. Tá prvá časť dnešného vypočutia teda bude mať tri časti. Prvá časť, e, tam bude pán podpredseda Franz Timmermans hovoriť a to vo vzťahu k e, a pokiaľ ide o zástupcu Polska, e, musím s polutovaním povedať, že sme pozvali polského ministra spravodlivosti, ale bohužiaľ musím konštatovať e, určité sklamanie, lebo polská vláda neakceptovala po, e, pozvanie výboru LIBE, aby sa zúčastnila na tomto dnešnom vypočutí. Chcem len pripomenúť e, v rámci tej misie do Polska ohľadom právneho štátu, ako som už povedala aj v septembri, nebolo možné ani vtedy stretnúť sa s ministrom spravodlivosti, aby sa prediskutovala otázka súdnictva. Hovoril som o tom s polským veľvyslancom a e, takisto aj o povzvaní pána ministra na vypočutie. A chcem teda jasne povedať, ako sa veci majú. My sme urobili všetko preto, aby sme mohli pozvať zástupcov vlády na toto vypočutie. So, um... Takže kolegovia, tak tiež požiadame. Súčasné rakúske alebo nadchádzajúce rumunské predsedníctva by sa vyjadrili k stave veci v súvislosti s článkom 7 a potom budú vypočutí ďalej medziinstitucionálni aktéry, budú tu zastupcovia Európskej e, rady pre justičné e, orgány a taktiež Benátskej komisie. Ďalej druhá, tretia čas budú nasledované vždy e, otázkami a potom odpovediami. Predtým, než spustím ten prvý panel, tak chcem predstaviť e, zistenia z misie, ktorá sa konala 19. až 21. septembra. Tam sme povedali polským úradom, že e, sa môžu vyjadriť e, k našej správe z misie. Správa bude zverejnená, taktiež bude zverejnená polská verzia, až bude k dispozícii preklad. Potom bude predstavená správa v decembri 2018 aj vo výbore LIBE. Cieľom na tejto misie bolo lepšie pochopiť prebiehajúce reformy polského justičného systému, ktoré sú vykonávané zo strany polských orgánov a dopadu týchto reforiem na právny štát. Táto misia prebehla v zmysle článku 7 1 zmluvy tak ako ho 20. decembra 2017 e, spustila komisia. A za týmto účelom sa delegácia Uberu Libe stretla so zastupcami polskej vlády, parlamentu, senátu, ďalej so zastupcami e, občanskej spoločnosti, e, právnymi profesionálmi a ďakujeme všetkým za čas, ktorý e, venovali tejto práci. Parlamentná delegácia sa pokúsila stretnúť s čo najširším spektrom aktérov a bohužiaľ niektoré schôdze e, nám neboli poskytnuté. A komisia tu robí hľúk do mikrofónu, nie parlament. Ako predseda parlamentnej delegácie Uznávam, že je legitimné, aby polské orgány zreformovali riadne justičný systém. Ja som si vypočul e, zdôvodnenie zo strany polských úradov a taktiež po historickom vstúpení Polska do EÚ sa polskí sudcovia stali európskymi sudcovi, sudcami a musia zaručiť riadne a spravodlivé implementovanie európskeho práva. Potom, čo sme si vypočuli všetkých e, aktérov, ja ako predseda delegácie som si robil starosti hľadom kumulatívneho účinku tejto reformy na polský justičný systém. Tieto reformy prebiehali v priebehu posledných troch rokov a e, zdalo sa, že výkonná moc má veľký vplyv na fungovanie ústavného súdu, taktiež e, Národnú radu justičného systému, aj na e, ostatné súdy. A ako predstav parlamentnej delegácie som si, si robím starosti e, v súvislosti s princípami právneho štátu, ktoré sa zdajú byť ohrozené, taktiež právna istota, zákonnosť, systematickosť e, vykonávania súdnej e, moci a taktiež e, účinných opravných prostriedkov a je naďalej ťažké v Polsku presadzovať svoje základné zdravotné a reprodukčné práva. A ďalej je to otázka médií a mimovládok a tam sa zdá, že sa situácia pre ne zhoršuje. Ako už som povedal, polské úrady dostali možnosť sa vyjadriť k návrhu správy našej delegácie a k tomu, čo e, sme tam povedali. Takže teraz môžeme začať už s našim vypočutím a začneme prvý inštitucionálny panel. A teraz mám tu čest privítať prvého podpredsedu komisie Franza Timmermansa, ktorý bude teraz hovoriť 15 minút. Franz, prosím, máte slovo. Ďakujem. Na úvod by som chcela poďakovať výboru Líbe za to, že ste zorganizovali dnes na vypočutie ohľadom stavu právneho štátu v Polsku, predovšetkým v súvislosti s nezávislosťou súdneho systému. Ďakujem za veľmi zaujímavú správu ktorú ste poskytli v súvislosti o svojou návštevou v Polsku. Myslím si, že je v súlade s obavami, ktoré som v mene komisie už viackrát vyjadril. A keď mi umožníte, tak vám teraz poskytnem aktuálne informácie ohľadom vývoja veci od našej, našeho posledného stretnutia 28. júna. Chcem pripomínať, pripomenúť, čo komisia vyjadrila vo, vo svojom poslednom návrhu. Týkalo sa to predovšetkým um, Národnej rady pre súdny systém, menovanie sudcov, taktiež ústavného súdu, osobitného odvolacieho procesu a Komisia sa rozhodla spustiť článok 7 v decembri 2017 predovšetkým preto, že, ako ste povedali, je tu kumulatívny a systémický vplyv týchto krokov, ktoré potom obmedzujú nezávislosť justičného systému a obmedzujú jeho ale pardon, obmedzujú rozdelenie moci na štátnej úrovni. Takže výkonná a súdna moc teraz eh, sú v podstate prepojené a bohužiaľ až dodnes žiadne z obav, ktoré komisia nedávno vyjadrila, neboli e, vyriešené zo strany polských úradov. Naďalej tam teda pretrvávajú tieto problémy a ďalej sú tam znepokojivé nové kroky. Disciplinárne e, kancelárie spustili predbežné vyšetrovanie proti sudcom, ktorí sa zúčastnili na verejných diskusiách a verejne sa vyjadrovali k prebiehajúcim reformám, alebo mali, podávali e, žiadosť o, o mm, stanovisko Európskeho súdneho dvora. A niekedy ministerstvo spravodlivosti, ktoré menovalo tieto vyšetrujúce osoby, odmietlo sudcov, ktorí boli menovaní Národnou radou v tejto oblasti. Boli tam, bolo tam 5 takýchto prípadov, kde prebehli disciplinárne akcie proti sudcom, ktorí sa vyjadrili a ktorí požiadali o stanovisko Európsky súdny dvor. Ďalšia dôležitá vec, počet žiadostí o stanovisko Európskeho súdneho dvora o ktoré teda požiadali polské e, súdy. Momentálne je tam 5 sád takýchto žiadostí a z toho 3 e, sú zo strany e, bežných súdov. A taktiež o tomto sme hovorili v našom nedávnom návrhu. V tom prvom prípade sa súd rozhodol pre urýchlený postup a 12. februára prebehne vypočutie. Na a čo ešte znepokojivejšie je, že v reakcii na tieto kroky súdneho dvora eh, výkonná moc orgány výkonnej moci eh, preniesli eh, kritické vyhlásenia a dokonca jeden súd bol vyzvaný, aby stiahol svoje otázky alebo žiadosti mm, u súdneho dvora. Taktiež sa e, urychluje režim nuteného odchodu do dôchodku, napriek tomu, že, ústav, že najvyšší súd 2. augusta sa rozhodol, že zneplatní toto ustanovenie a požiadal e, Európsky súdny dvor o predbežné stanovisko. Prezident republiky e, ten pozostavací príkaz ignoroval a pozostavil mandát siedmým sudcom ústavného súdu a taktiež 15 sudcovia, ktorí odmietli, boli nutene e, odídení do dôchodku. V septembri bol taký stav, že 22 z 27 ústavných sudcov, ktorých sa týkal nový dôchodkový režim, boli považovaní už za e, odidených do dôchodku. Ale ich mandát je ústavne chránený a mal by e, končiť až v roku 2020. Ako viete, 4. septembra komisia sa rozhodla mm, spustiť e, postup pri porušení proti Polsku a požiadalo stanovisko Európsky súdny dvor. Požiadosti komisie podpredseda súdu 19. oktobra sa rozhodol dočasne požiadať o prechodné opatrenia, aby zaručil fungovanie ústavného súdu. A tieto boli teraz okamžitou platnosťou. Poskytnuté minulý e, piatok sa vykonalo, e, vypočutie pred, e, na Európskom súdnom dvore. A taktiež Polsko poskytlo komisii správu v súvislosti so stavom implementácie príkazu súdneho dvora. Komisia momentálne analizuje detálne tieto správy a po príkaze súdneho dvora z 22. októbra boli zvolaní všetci e, sudcovia ústavného súdu, ktorých sa e, týka odcho- nutené odchod do dôchodku, aby sa dostavili do práce. Komisia informovala tento súd, že všetky, všetky 22 súdcov sa dostavilo naspäť do práce a niektorí dokonca boli pridelené na konkrétne prípady. Je dôležité, aby takíto sudcovia naďalej mohli pracovať v plnej nezávislosti, zatiaľ čo sa bude čakať na stanovisko súdneho dvora. No a v tomto zmysle je skutočne s obávami, sledujeme, že Polska. Ehm, vláda si myslí, že musia prebehnúť e, zmeny legislatívy, ale doteraz e, žiadne takéto návrhy neboli prednesené. Taktiež to bolo nedávne uznesenie novej e, Národnej rady pre súdne otázky v súvislosti s odchodom dôchodku sudcov. Týkalo sa to hlavne schopnosti Národnej rady zaručiť súdnu nezávislosť. V tomto kontexte by som chcela pripomenúť, že 17. septembra Európska e, sieť e, národných justičných rád pozastavila členstvo Polskej národnej rady. A toto je treba vidieť v tom kontexte, že čo sa týka polského ústavného súdu. Minister eh, spravodlivosti, ktorý je taktiež generálnym prokurátorom, eh, podal otázku v súvislosti s legálnosťou týchto krokov, čo sa týka eh, systému a podoby polského justičného systému. A táto žiadosť je v podstate priamo proti základným hodnotám našeho. E-, naš, našej EÚ, pretože tento mechanizmus, ktorý je stanovený v zmluve, je jedným z pilierov e, právneho poriadku v EÚ. Celý európsky justičný systém sa spolieha na to, že prístup národných súdov k Európskemu súdnemu dvoru bude absolútne neobmedzený. Toto by nemalo byť spochybňované. No a čo sa týka ústavného súdu, tak nedávno polský ombudsman hovoril o zložení e, sudcov e, v prípade politicky citlivého e, systému, prípadu, kde napríklad bol pridaný jeden veľmi politicky motivovaný sudca. Bohužiaľ, nemôžem dnes povedať toho veľa pozitívneho. Čo sa týka eh, ten nedávneho príkazu pre zavedenie dočasných opatrení súdneho dvora, tam je vidieť, eh, že skutočne treba riešiť všetky problémy a finálne stanovisko v súvislosti s postupom pri eh, porušení zo strany súdneho dvora bude koncom tohto roka predložené. A komisia samozrejme je pripravená diskutovať o možnostiach, ako pokračovať v Polsku, ako viesť dialog, ako vyriešiť všetky tieto problémy, ktoré boli v našom nedávnom stanovisku identifikované. Chcela by som ešte raz dôrazniť, že komisia chce dialog s polskou vládou, aby sme toto vyriešili. Toto je európsky spôsob, ako riešiť veci pomocou dialogu, ale komisia taktiež musí dohliadať na presadzovanie zmluvy a rozdelenie štátnej moci musí byť zaručené. Toto je základný princíp fungovania Európska únie. No rovnako ako Európsky parlament, aj Európska komisia uznáva právo každého členského štátu reformovať justičný systém, ale tieto reformy nemôžu viesť k tomu, že sa ukončí e, riadne rozdelenie štátnej moci, predovšetkým rozdelenie výkonnej a súdnej moci. Takže toto nemôže byť výsledok reformy. Samozrejme, môžu si polské úrady vykonávať reformy, ale už to tu stále opakujem, my chceme toto vyriešiť prostredníctvom dialógu na základe nášho nedávneho stanoviska a jednotlivých krokov, ktoré musia byť vykonané. No na záver by som chcel povedať, že pripomínam, že zachovanie právneho štátu, toto je spoločná zodpovednosť pre všetky inštitúcie Európskej únie. Je to veľmi dôležité a Európska komisia, Európsky parlament musia naďalej úzko spolupracovať na tejto téme a taktiež spoločne s radou, ktorá má špecifickú úlohu v zmysle článku 7. Takže prosím, ešte raz chcem apelovať na polskú vládu. Prosím, pomôžte nám vyriešiť túto situáciu. Máme článok 2 zmluvy a ďalšie princípy zmluvy Takto to robíme ako Európane. Toto je jediný spôsob, ako veci riešiť v Európe. Musíme rešpektovať právny štát, e, rozdelenie štátnej moci, nezávislosť súdnictva. Toto je niečo, na čo majú právo všetci Poliaci, aj všetci Európania. Pretože chcem zopakovať to, čo povedal váš prezident, že alebo to, čo povedal váš predseda, keď sa keď hovoríme o európskom práve, tak polský sudca je aj európsky sudca. V podstate Európsky súdny dvor je tým pádom aj polským súdom a v tomto zmysle náš právny poriadok je previazaný, neoddeliteľný a mal by byť naďalej intaktný. Naďalej by mali byť, mala byť zachované, malo byť zachované rozdelenie štátnej moci a taktiež e, právneho poriadku. Ďakujem. Ďakujem. My tu chceme mať e, samozrejme vyvážené rozdelenie rečníkov, ale ako som povedal, požiadali sme polskú vládu o rečníka, ale nestalo sa tak. Takže prejdeme priamo k otázkam a odpovediam s prvým podpredsedom komisie a s našimi členmi, ako pribudú hovoriť členovia delegácie e, do Varšavy Môžete si vypočuť ich otázky. A chcel by som povedať, že niektorí kolegovia sa nemohli dostaviť z rôznych dôvodov, ale tí, ktorí tu sú, je tu pán Tomaševský, nie, takže pán Engel, potom, takže pán Engel. A vy ste boli členom delegácie za EPP. Ďakujem, Claude. Myslím, že môžem hovoriť stručne, lebo opäť sú také okolnosti, že máme potvrdené to, čo sme si mysleli už dlhé mesiace. Misia do Polska bola jasným momentom, kedy sa ukázalo, že polské úrady, alebo tie, kde má veľký vplyv vládna strana, si myslia, že tam nemáme vôbec čo hľadať. Mala to byť nejaká mala to byť misia, kde sme chceli zistiovať skutočnosti, ale do veľkej miery sa to nestalo. No a tá retorika, na ktorú sme narazili, v mnohých prípadoch nebola úplne priateľská. No a vyzerá to tak, že táto téma sa nehýbe, ani polské úrady neprijavili nejakú vôľu viesť dialog, ani dnes sa nikoho neposlali. Takže ja si myslím, že tento dialog musí prebehnúť, ale bohužiaľ sa to nehybe, keďže polské orgány nevyjadrili ochotu viesť dialog s komisiou a ani s nami, keď sme boli v septembri vo Varšave a neboli sme poctení ani prítomnosťou nejakých dôležitých polských politikov dnes. Napriek tomu je treba viesť dialog s polskými úradmi a je treba sa to naďalej zaujímať, vyjadrovať náš názor, počúvať názory Au. čo týka opatrenia mechanizmov, ktoré boli spustené, tak je treba pokračovať. A ja si myslím, že možno sme mali náznaky už pri posledných voľbách v Polsku, že sa mení vnímanie situácie a že Poliaci si začína myslieť, že polská vláda sa pustila smerom, ktorý vedie von z Európskej únie a Poliaci toto nechcú. Takže by sme mali poliako podporiť, pretože oni chcú byť plnou súčasťou unijnej rodiny, spolu s hodnotami, našimi hodnotami a spôsobom, akým fungujeme. A čo sa týka politické ovplyvňovanie súdnej moci, tak toto nepatrí k našim hodnotám. A áno, Claude, aj pán komisár, oba už ste to povedali, že je tu kumulatívny efekt opatrení v Polsku, takže to vyzerá, že sa tam vytvára politické súdnictvo a toto v Únii nie je akceptovateľné. To si myslím, že sme jasne povedali a mali sme to hovoriť jasne naďalej. Okay, you, Ďakujem pekne, pán Engel, čo sa týka delegácie do Varšavy. Ešte je tu Barbara Spinelli za GUE. Chceli by ste sa ujať slova? Áno, ďakujem, pán predseda. A ďakujem pán nový podpredsedovi Timmermansovi za prezentáciu. Bola som v Polsku v rámci misie a môžem povedať, do akej miery je dôležité pre sudcov, ktorí sme tam stretli, aby sa niečo podniklo zo strany Európskej únie, či už komisie, alebo parlamentu. Je tam skutočne veľké očakávanie vo vzťahu k tomu, aké posolstvá môžu prísť od nás, od parlamentu a od komisie. Pokiaľ ide o článok 7, neviem, či kolegovia, ktorí boli v Polsku, mali ten istý dojem, aký ja som mala, ale ten môj dojem bol taký, že to očakávanie je ešte väčšie vo vzťahu k súdnemu dvoru než k článku 7. Nie preto, že by článok 7 nebol nejak dôležitý, alebo že sa pochybovalo o dôležitosti tohto článku. Máme tu uznesenie Európskeho parlamentu, ale ide skôr o efektívnosť a pravdepodobnosť. Um, jednoducho určitého účinného zásahu E, súd, zdá sa mi, predstavuje určitý maják e, pre sudcov v Polsku, pokiaľ ide o riešenie situácie, pokiaľ ide o postoj výkonnej moci. Takže chcela som pánu podpredsedovi povedať e, toto. Chápem, že vaše vyjadrenie sa vymedzuje na súdne otázky. To dokonalo zapadá do vašich úhloch právomocí aj do našich uznesení. Ale právny štát je otázka, ktorá sa týka aj základných ľudských práv. Ja sa stále odkazujem na tú misiu do Polska a ja som si tam povšimla a určite aj pán e, predseda misie, pán vedúci misie Claude Morajš to konštatoval a všimol si to, že totiž e, ide o veľa práv, ktoré sú v Polsku ohrozené. Hovorím konkrétne o právach na slobodnú tlač a o e, právach ohľadom reprodukčného zdravia. E, konkrétne hovorím o e, zákone o interrupciách, ktorý bol E, teda prijatý v tej extrémnej e, nebol prijatý v tej extrémnej podobe, tak ako ho navrhovala vláda, ale aj napriek tomu je to teda e, bezprostredné nebezpečenstvo, že bude príliš, že pôjde do krajnosti. A samozrejme ide aj o veľký vplyv cirkve. Je to v podstate jeden z orgánov, ktorý sa nachádza v ústave ako jeden z, z základných eh, orgánov konštitujúcich štátnu moc. No a to samozrejme eh, kritizujú mnohé združenia, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv. Ďakujem. You, um, so Ďakujem pani Spinelli, takže eh, to boli členovia delegácie. A ešte ďalší, ktorí sa chcú ujať slova, tak v poradí, v ktorom sa prihlásili, to tak bude. Ale ako predseda delegácie by som rád nadviazal na niečo, čo povedal pán Engel. Je to status parlamentu, reputácia parlamentu pri ceste do Varšavy. Myslím, že e, zdôrazňujeme dostatočne, že dvaja členovia delegácie to tiež potvrdili, že to nie je e, misia, ktorá zistuje fakty. Je to niečo, na čo má parlament už stanovisko, myslím, že treba jasne povedať polským úradom a orgánom a všetkým, čo sa s nami stretnú, že za týmto účelom sme tam boli a treba chápať úlohu tohto mechanizmu, kolegovia. A súčasťou dialógu je neustále zdôrazňovanie toho, že by sme chceli pokračovať v dialogu s Polskom v rámci tohto postupu. Takže ďakujem, pán Engel, že ste to e, aj vy zdôraznili. Pán Bony, nech sa páči, máte slovo. Budem hovoriť po poľsky. Poprvé, rád by som poďakoval komisii za návštevu Poľska a za vykonanú prácu. Čakám na tú správu aby sme o nej mohli hovoriť a aby sme mohli dospieť nejakému záveru. Po druhé, chcem poďakovať podpredsedovi komisie, pánu Timmermansovi, za odprezentovanie faktov toho, čo sa stalo a ďakujem mu aj za jeho výklad týchto faktov. Práca tejto komisie je podľa mňa veľmi dôležitá. aj v súvislosti s Európskym súdnym dvorom, pretože to znamená, že nie len e, politickú diskusiu, ale aj právnickú diskusiu musíme brať do úvahy, pretože tá politická beží už niekoľko mesiacov. Tí, ktorí hovorili, že dnes tu znova otáčame Polsko náražní, grillujeme ho, tým chcem jasne povedať. Existuje jednoduchý recept – Poprvé, vykonať rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v súvislosti s Najvyšším súdom. Po druhé, spolupracovať s Európskym súdnym dvorom a s európskymi inštitúciami. Príkladom nedostatku takejto spolupráce je neprítomnosť poľského ministra spravodlivosti na tomto zasadaní. Keď sme hovorili o Maďarsku, tak maďarský minister spravodlivosti prišiel na Libe. A po tretie, je treba vykonať všetky odporúčania, postupovať podľa nich, tie, ktoré predložila Európska komisia, najmä e, postupovať podľa tých, ktoré sa týkali nápravy porušovania právneho štátu a potom prestať robiť kroky proti ústavnému súdu, pretože každá krajina s vládou, normálnou vládou, potrebuje nezávislý ústavný súd. je treba sa vyhnúť politizácii súdnictva v Poľsku, pretože politizácia justície je príkladom modelu ovládnutia krajiny. naozaj chcú ovládnuť celú spoločnosť. Týka sa to verejných médií, týka sa to toho, ako fungujú E, mimovládne organizácie a v poslednom čase sa to týka transparentnosti fungovania a nezávislosti finančných inštitúcií a dohľadov nad finančným trhom. Viem, že kolegyne a kolegovia na mňa budú útočiť, tak jednoducho hovorím, to rovno. Toto je najjednoduchší recept. Naplňme ho, prestaňme porušovať pravidlá európskeho spolunažívania a európske právo a vráťme si sa na tú cestu, aj keď budeme v protirečení s európskymi inštitúciami, aj tak pôjde stále ešte o spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Nech sa páči, mm. slovo má ďalší rečník. Thank you very much and, uh... Ďakujem veľmi pekne. Hovorí pani Bjork. Ďakujem pekne, pán komisár, že ste prišli. Spolu s kolegami z mojej politickej strany sme vám napísali list. Neviem, či ste mali čas na ne odpovedať, ale chcem o ňom e, niečo hovoriť, lebo keď hovoríme o právnom štáte, treba pozrieť aj na to, o čom hovoríme, aké sú obete zhoršovania sa tohto stavu. A chcela by som mm, povedať o dvoch príkladoch, ktoré sme spomenuli aj v tomto liste. Napríklad bolo podanie na tribunál, ktorý, e, ktorý ešte, toto podanie ešte viacej politizovalo celú záležitosť pri e, prerušení tehotenstva, pretože je tu 90 umelého prerušenia tehotenstva ktoré by sa potom, na ktoré by sa nevzťahovalo zákonnosť podľa tejto prísnej definície. A v PETI, vo výbore PETI, ďalej bol prípad diskriminácie LGBTI komunity. A minister spravodlivosti bol zároveň generálnym prokurátorom, sa vyjadril proti takémuto, takýmto právam LGBTI. Takže keď, sa, mm, keď e, vidíme právny štát v Poľsku, vidíme aj konkrétne príklady a konkrétne hrozivé dôsledky toho, čo sa deje. A ja by som poprosila kolegov, aby si tiež uvedomili, že Európsky parlament e, v našej práci sme už všetci e, zvýraznili, vyťahli na svetlo to, čo sa deje a to, aké, že tu nemôžeme hovoriť o nezávislosti a hovoríme tu o nezávislosti súdcov a článkoch zmluvy. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som dúfal, že si budem môcť vziať slovo hneď po vystúpení členov delegácie. Bol som vylúčený z tejto delegácie pretože asi Európs poslanec za Poľsko by sa nemal zúčastniť v diskusii s polskými orgánmi. Našťastie delegácii to nevadilo. Hovorili s Markom Pravdom, veľvyslancom Európskej únie, ktorý je tiež polským občanom a zjavne s ním sa dá diskutovať o situácii v Polsku, ale o tom som nechcel hovoriť. Chcel som hovoriť o niečom inom. Z pohľadu fungovania Európskej únie a z pohľadu poľských práv tu vidím nebezpečenstvo, ktoré sprevádza tento spor. Dúfam, že sa k tomu vyjadri aj pán podpredseda komisie Timmermans. Ako viete, aj väčšina z, vás, z nás to vieme, pretože sa o tú problematiku zaujímame, tento spor o justíciu v Poľsku viedol k tomu, že došlo k nevyrokovaní európskeho zatýkača, ktorý vydala poľská vláda na základe svojvoľných rozhodnutí niektorých štátov. Dobrým príkladom je Poľsko, ktoré odmietlo sa pripojiť k tejto fatálnej praktike, pretože politická sloboda nie je iba o vzťahoch medzi inštitúciami a štátmi. Politická sloboda je predovšetkým záujem o občanov. Polskí občania majú právo na to, aby boli stíhaní páchatelia trestnej činnosti. A polskí občania žijúci v Poľsku majú právo na bezpečie. Všetci vieme, že nie len Európska komisia a Európsky parlament, ale aj jednotlivé členské štáty Európskej únie môžu podľa zmluvy sa vzájomne hodnotiť týmto spôsobom. O tom je článok 2. Ak 10 štátov určí, že jeden členský štát neplní zásady právneho štátu, tak potom asi s hadami môžu klasť prekažky do cesty. Ja si myslím, že pán Timmermans by mal jasne reagovať na takéto praktiky, ktoré ohrozujú poľské práva, pretože našou prvou povinnosťou je chrániť občanov pred páchateľmi trestnej činnosti. Táto diskusia je nielen o spore Európskeho parlamentu a poľských orgánov, ale dochádza tu aj k útokom na poľskú spoločnosť a na poľské právo. Osobne, ale aj pracovne si veľmi vážim par- pani Barbaru Spinelli, ale musím vám povedať, že ma naozaj prekvapilo to, čo povedala pred chvíľou, pretože povedať, že zákon to je spoločná iniciatíva proti interrupciám nebol schválený, čo ja beriem ako tlak na poľské orgány, aby sa postavili proti právne prijatému zákonu, ktorý vyjadruje vôľu občanov Polskej republiky. Ak neviete, o čo ide, chcel by som vám povedať, že tu dochádza k spoločnému projektu, ktorý sa nazýva Koniec interrupciám. Pán predseda Moraeš povedal, že je škoda, že tu nemáme zástupcov poľských orgánov. Nie je veľmi ľúto, že tu nemáme zástupkyňu tejto iniciatívy, keď už tu o nej hovoríme. Ja som chcel, aby pani Kaja Bodek, ktorá podľa poľského práva dostala mandát, tu vystupovať, tu nie je a vôbec tomu nerozumiem. Mám pocit, že toto je proti zásadám spolupráce európskych orgánov s občianskou spoločnosťou. A keď už sme pri tom, e, pri rešpektovaní občianskej spoločnosti, bohužiaľ musím konštatovať, že ak sa bude spochybňovať autorita občianskej spoločnosti, A ak občianská spoločnosť má možnosť e, prispievať, občianská spoločnosť tým bude bohatšia. Každý z nás má právo zúčastňovať sa diskusií a argumentovať tak, ako poklada za vhodné. A keď už e, pani Spinelli sa pýtala na polské právo, tiež to môžem vysvetliť. V úvode polskej ústavy je napísané, že sme vďační svojim predkom Ruskom za kresťanskú kultúru, ktorú sme od nich prebrali. Navyše v článku 17 zmluvy sa jasne hovorí o tom, že by sme sa mali púšťať do dialogov s církvou a jej orgánmi. Ja neviem, či to Európska únia robí správne. Mne to prípada normálne a kritizovať spoločnosť za to, že príjme argumenty niekoho. To je skutočne e, ohrozujúca taktika. A chcel som sa s vami podeliť ešte o jeden pocit. Keď som sa pripravoval na túto diskusiu, ešte raz som sa pozrel na Franca Mitterána coup d'état permanent a politické otrasy vždy sprevádzajú zmeny, aj keď sú to demokratické zmeny. François Mitterrand napísal, že gaulisti, gaulisti necúvnu pred ničom, pred ničím na ceste k dosiahnutiu svojho cieľa. Citoval Michela Debré a otca bývalého predsedu parlamentu, že legalizmus, ktorý neplní funkciu, ktorú štát má, je zbytočný. A napísal to vtedy, keď de Gaulle podpisoval Elizejské dohody. Porovnanie nie je argument, ja to viem a neporovnávam, len jednoducho mi ide o to, aby sme nerozdeľovali Európsku úniu. Diskusia o všetkých týchto veciach, o ktorých hovoríme tu, prebieha aj v Polsku. A v Polsku reagujeme na snahy o nátlak, ale nie, ešte chcem povedať poslednú vec. Pán podpredseda Timerman, samozrejme strážkyňa zmluv, komisia, ale ako ich stráži? Musí predsa pritom dodržiavať oddeľovanie jednotlivých zložiek moci. Vy ste predložili návrh. Počkajte, až sa k tomu vyjadri, keď sa k tomu vyjadri rada. A bol by som rád, aby pán Timmermans reagoval na to, čo povedal e, pán Verhofstadt, ktorý nedávno kritizoval radu za to, že nenaplnila doporu... ne... nepostupuje podľa odporúčaní komisie. Nehnevajte sa na mňa, ale Európska komisia, Európska rada nie je povinná postupovať podľa odporúčaní komisie. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. E, Barbara Kačinská, nech sa páči, máte slovo. Chciałam odpowiedzieć, że ja również... Kudrická. Ja som chcela povedať, že som sa nezúčastnila na práci tejto delegácie a nejako sme sa nedohovorili na tom, že by sa poľskí poslanci nemali zúčastňovať malo by to byť objektívne, mali by sme zbierať všetky informácie, ale keď to tak počúvam, zdá sa mi čudné. Jed... To, čo hovoril pán Jurek, napríklad jedna vec, referencia na generála de Gaulle. Na čo sú politické smery? Na čo sú smery v určitých oblastiach verejnej správy alebo súdnictva, prúdy? E, potrebujeme sa spýtať, na čo slúžia. Zmeny v súdnictve mali viesť k urychleniu procesov a v skutočnosti e, tieto procesy dnes trvajú dlhšie. Mali slúžiť profesionalizácii poľskej justície a vieme, že na príslušné posty sa dostávajú osoby nekompetentné a bez skúseností. Ďalej sme chceli aby súdy rozhodovali spravodlivo, viac podľa zákona, ale máme viac odvolaní proti rozsudkom než predtým. Takže ukazuje sa, že cieľ justičnej reformy asi bol nejaký iný. Nie je zasa až také ťažké e, nájsť ten cieľ, keď zistíme, ako tie zmeny prebiehali. Boli tu kádrové čistky, o tom všetci vieme. skutočnosť, že existuje zvláštny kontrolný senát alebo disciplinárny senát, to tam išlo nielen o to, aby sa obsadili súdy vhodnými kádrami, ale aj o to, aby existoval istý bič, isté disciplinárne opatrenie na tých, ktorí by sa opovážili konať nezávisle. Pán podpredseda komisie Timmermans hovoril o tom, že prichádza k narušeniu procesných práv súdov prostredníctvom disciplinárneho súdu, nie sú pripušťaní advokáti na konania. O čo tu vlastne išlo? Na čo prebehli zmeny? predmetné zmeny, aby minister spravodlivosti mohol pred Európou ukázať, že sa niečo stalo, niečo urobil. Ukazuje sa, že udalosti v Poľsku, tá, komerč- tá korupčná aféra, šéf Komisie finančného dozoru navrhuje, a to, to je tam vidieť, že predklada návrh, ktorý sa týka korupcie jedného z predstaviteľov bank. Ide o to, aby vládnúca strana a jej predstaviteľia zostali beztrestní, aby sa zmonopolizovalo súdnictvo v Poľsku a udržať všetkých, ktorí majú všetkých, treba držať na krátko tých, ktorí by mohli mať prospech z nezávislého súdnictva. Ide tam o to. A keď sa tak pozrieme na posledné udalosti, udalosti napríklad to, že pán minister neprišiel, to, ako z, sa zadrha dialog a ten zvláštny spôsob, akým sa staviame k výroku rozsudkom Európskeho súdneho dvora, to určite nie sú znaky toho, že by sme sa chceli v Poľsku s dobrou vôľou vrátiť na cestu práva. Takže pán komisár musí odísť. Um, Tie prejavy niektoré trvali dlhšie, dokonca až 8 minút, ale bohužiaľ padá na moju hlavu. Takže máme o niečo menej času. Požiadal by som kolegov, aby predsa len dodržiavali tý, ten časový limit dvoch minút. Pán Bojt, prosím. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pán Timrov, vás vy ste povedali, sa veľmi čudujete, že minister spravodlivosti ne prišiel a že nechce viesť dialog, ale najprv by sa malo diskutovať o tom, aký dialog tuto v tomto parlamente môže prebiehať. Je to výsledok otvoreného dialógu, ktorý tu prebieha? Nie, ale sa očakáva od toho, ktorý bol pozvaný, že sa podriadi a pokiaľ hovoríte o nezávislosti sudcov, tak ja mám stále viac ten dojem, že myslíte tým podriadenie sudcov pochybným návrhom EÚ, ktoré nie sú v súlade s kresťanskými hodnotami. A my sme samozrejme e, taktiež, e, tá, pardon, v kresťanskej krajine, ako je Polsko, nie je e, jasné a samozrejme pre sudcu súhlasiť s vraždou dieťaťa v tele matky alebo s homosexuálnym manželstvom. Toto musíte jednoducho akceptovať že v iných krajinách majú iné hodnoty. Tu v tomto parlamente sa stále bojuje o to, ale aby sa moslimom dali uznané všetky hodnoty, ale čo sa týka kresťanského západu, kresťanských hodnot, tak tam to už je ináč a e, kresťanské hodnoty nás urobili tým, čo sme teraz. Takže pokiaľ chcete kritizovať, že sa E, zmenil vek odchodu do dôchodku, tak to v podstate zasahovanie do fungovania e, suvereného štátu a ja dúfam, že sa Polsku podarí vytrvať v úsilí, ktoré vyvíjajú v rámci EÚ, rovnako ako Maďarsku a ďalších krajinách, pretože ináč by v podstate kresťanské hodnoty v Európe neprežili. Kolegyne a kolegovia, pán komis, komisár musí odísť o 3.30. Mám tu pani Tvelt a pani Niensku. Takže tieto dve kolegyne sa vyjadria a požiadam potom pána mm, komisára. Takže Sofín Tvelt. Ďakujem, pán predseda. Okrem obsahu vyjadrenia pána Jureka treba povedať, že to nie je ani spôsob, ako sa e, pristúpe ku kolegom. Mali, mali ste svoj rečnícky čas a ten ste prekročili. Aj v duchu toho, čo povedal, podľa toho, čo povedal pán Foigt, treba povedať, tento e, program je iný. Tu nejde o technické otázky reformy súdnictva. Toto je veľmi odlišný program. Toto je Iná téma, e, téma e, ničenia práv žien, LGBTI, pluralizmu, ničenia slobody vyznania, slobody, demo, slobody médií, no a napokon e, ničenia demokracie. O to tu skutočne ide. Máme e, manifest obnovenie prirodzeného poriadku, ale akého prirodzeného poriadku. To sú e, v podstate stredoveké e, predstavy e, bielých mužov, kresťanov a v podstate nepriznávajú práva nikomu inému. Prečo nepoviete otvorene, o čo vám ide? Hovorili ste o kudeta permanent. A že v podstate Eh, nemožno eh, tých ľudí, ktorí to presadzujú, zastaviť, eh, kým teda nedosiahnu svoj cieľ, ale to je v podstate to, čo ide vám. Takže samozrejme nemôžem podporiť nič z toho, čo ste povedali ohľadom polskej vlády. Napríklad tu ide o polskú vládu, ktorá má extrémistické názory. Tu nejde o Poliakov ako národ, veľa Poliakov, väčšina Poliakov je za tie hodnoty, ktoré väčšina z nás tu predstavuje, ale ešte chcem opäť e, zdôrazniť to, čo som už zdôraznila pri mnohých výmenách názorov s Európskou komisiou. My sme oslabili svoju e, pozíciu že sme sa, tým, že sme sa zamerali tak úzko len na súdnictvo. Keby sme hovorili o systémovej povahe tých porušení, keby sme sa pozreli na plné celé spektrum, o tom hovorila kolegyňa pani Birke a my sme a takisto o tom napísali list, tu ide napríklad o kompletný zákaz e, interrupcií a obmedzenia e, práva na zhromažďovanie a podkopávanie súdnictva, ale aj odmietnutie uznať autoritu Európskeho súdneho dvora a tzv reformy súdnictva, ako sa vlastne využívajú na presadzovanie agendy, o ktorej som pred chvíľou hovorila. Takže myslím, že sa tu treba zamerať na to, ako polská vláda ničí nezávislosť súdnictva a zároveň ničí aj ostatné práva a hodnoty, ktoré my väčšinovo zastávame a tu nejde o Polsko, nie o Poliakov, ale o integritu Európskej únie ako spoločenstva hodnot a preto sa domnievam, že by sme všetci mali jednoznačne a celým srdcom podporovať tieto hodnoty a e, nepristupovať tomu len ako technickej otázke. Ďakujem vám. Pani Viesnienska, prosím, máte slovo. <clears throat> Pani Višňovská, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. A ďakujem v nadväznosti na e, predchádzajúce vyjadrenie som takmer nevyužila svoje právo prehovoriť, lebo kolega už to vyjadril veľmi jasne. Nejde o útok na občanov Polska. Ja som Polka, som hrdá Polka a som teda e, samozrejme e, človek, ktorý by si želal, aby bolo Polsko zjednotené a súčasťou zjednotenej Európy. No a to, o čom hovoril môj polský kolega, ktorý sa vyjadril predo mnou, nezodpovedá skutočnosti. E, Mm. pani Kudrická vo svojom vyjadrení sa nevyjadrovala korektne. Hovorila o nátlaku a tak ďalej. E, niečo, čo skutočne e, je vzdialené z skutočnosti v Polsku v tejto dobe. Keď e, bola občianská e, platforma pri moci, e, tak bolo súdnictvo takisto ovplyvňované napríklad telefonickými hovormi, sudcom a podobne. Takže v tejto chvíli je situácia v Polsku iná, keď si napríklad zoberieme pochod za nezávislosť a tých e, patriotov, ktorí sa zapojili, e, tisíce Poliakov hrdo e, pochodovali vo Varšave a v iných mestách Polska, to znamená s hrdosťou na to, že si znova vydobili nezávislosť, to je niečo veľmi pozitívne. A pokiaľ ide o reformu súdnictva, dúfam, že sa napravia tie chyby, e, ktoré nastali a takisto aj nedorozumenia, že sa objasnia medzi polskou vládou a Európskou komisiou, pretože e, nové zmeny e, sú cestou k správnemu systému súdnictva a napríklad predlženie dôchodkového veku o dva roky. Uvedomujete si, aké to môže mať dôsledky? Myslím, že e, europoslanci, ktorí tu boli, keď sa o tom rokovalo, nemali e, v tom úplne jasno. Ďakujem. Ďakujem. Takže Niektorí poslanci sa bohužiaľ vyjadrili pomerne zlhavo. takže teraz máte slovo, pán komisár, e, asi teda nie v plnom rozsahu, ako pôvodne sme chceli, ale pokúste sa, prosím. Ja sa pokúsim zareagovať na to, čo tu odznelo a odpovedať na niekoľko otázok, ktoré tu boli znesené. A začnem tým, že poviem, aký je môj najväčší zdroj optimizmu v tejto diskusii. A to sú Poliaci polský ľud, e, e, občianská spoločnosť e, v Polsku je veľmi, veľmi aktívna. Poliaci majú samostatné myslenie. Čokoľvek my by sme ako komisia alebo Európsky parlament urobili by bez nich nemalo žiadny účinok, ale samozrejme aj v, zá, v ich záujme to, čo robíme, budeme robiť až do konca, aby to bolo úspešné, pretože veľká väčšina Poliakov chce byť súčasťou tejto, tohto spoločenstva hodnot, ktorým je Európska únia. Drvivá väčšina. Bol som niektorými kritizovaný za posledné 4 roky, keď poukazovali na to, že to, čo robím, povedie k veľkej skepse voči Európskej únii a k malej podpore pre Úniu, ale naopak podpora pre Európsku úniu za tú dobu e, vzrastla. Takže Poliaci e, sú veľmi dobre schopní uvažovať sami za seba a samostatne a ďakujem za to, že teda to tak robia a veľmi európskym spôsobom. Tým sa dostávam k druhému bodu a to by som tiež chcel povedať a odkázať polskej vláde a tým, ktorí e, tu sú a podporujú stanovisko polskej vlády. Ak ste toho názoru, že vaša, e, vaše obyvateľstvo chce byť súčasťou tohto spoločenstva hodnot, tak treba chápať aj to, že s tým prichádzajú pravidlá, ktoré treba sledovať, e, dodržiavať. E, súčasť, byť súčasťou únie prináša veľké výhody, ale takisto aj potrebu dodržiavať pravidlá. A jedno z tých základných pravidiel tohto klubu je, že budete rešpektovať právny štát, lebo v opačnom prípade ten klub nemôže fungovať. No a to chcem povedať nielen na základe princípov, ale aj, aj z praktických dôvodov. Náš e, vnútorný trh funguje, e, pretože každý subjekt, každý občan na trhu si môže byť istý, že zákony EÚ sa budú všade uplatňovať rovnako. To je jediný spôsob, ako môže fungovať vnútorný trh. A kto má kontrolovať, či to tak je? No, predsa súdcovia v príslušných krajinách a z tohto pohľadu je Národný súdca zároveň Európskym súdcom. Ak Národný súdca má pochybnosti o aplikácii európskych zákonov a ich správnosti aplikácie v konkrétnej krajine, tak môže požiadať Európsky súdny dvor o interpretáciu a výklad a v, z tohto pohľadu je Európsky súdny dvor vlastne aj národným súdnym dvorom. A len tak môžeme zabezpečiť, že sa európske zákony uplatňujú všade rovnako, v celej únii. Ak znemožníte e, národným sudcom nezávislý výkon tejto právomoci kvôli štruktúrálnym zmenám alebo im bránite, aby spoložili tieto konkrétne otázky Európskemu súdnemu dvoru, tak potom jednotné uplatňovanie európskych zákonov je priamo ohrozené Okrem ostatných e, od problémov, ktorých sme diskutovali, chcem upozorniť na toto. Je potrebné prefungovanie Európskej únie, aby súdy boli nezávislé a aby sudcovia boli nielen profesionálni, ale boli aj nezávislí v, e, v uplatňovaní európskych zákonov a ich e, výklade. Tým sa dostávam k ďalšiemu bodu Samozrejme je veľa otázok eh, základných práv, o ktorých by sme mohli dnes diskutovať, ale to nie je predmetom dnešného vypočutia, ale vo všeobecnosti ochrana základných práv a slobôd a právneho štátu je veľmi osobnej povahy. To o, m, mm, sa týka každého občana. Každý občan má právo na to, aby eh, bol chránený zákonom ako ktokoľvek iný, bez rozdielu to je základný prvok právneho štátu v Európskej únii. A nemalo by sa e, rozlišovať, pretože ste e, menšina alebo máte inú farbu e, pleti alebo zameranie. Právo by potom bolo nástrojom pre väčšinu, aby v podstate kontrolovalo menšinu, tak aby bola tým, čo tá väčšina chce a podobne a to je ten základ. A keď sa pozriem na politické programy tých, ktorí e, veria e, v pravidlá kultúrnej väčšiny, tak práve e, to ma presvedčuje o tom, že treba chrániť právny štát, základné práva, pretože v každom členskom štáte sme rozmanití, ale každý jednotlivec má právo na ochranu zo zákona keď sa na to pozriete na úrovni Európskej únie, tak sme Európska únia ehm, menším, dokonca aj najväčšie Nemecko je vlastne menšinou v Európskej únii a preto potrebujeme právny štát, aby Európska únia fungovala, aby sme neboli dominovaní jednou silou alebo nejakou väčšinou a preto na tom trvám, pretože to je tá širšia otázka, o ktorú dnes ide. A kto sú tie prvé obeti, ak sa e, právny štát nepresadzuje? E, no menšiny, to tak je vždy. A nie je to ani náhodou, že menšiny sú aj dnes pod čoraz väčším tlakom. Takže aké sú dôsledky? Ako som povedal, povedie to k de facto rozdeleniu Európskej únie, ak sa nebude, e, e, a nebudú európske zákony aplikovať všade rovnako. Ak chce byť e, polské obyvateľstvo súčasťou tohto spoločenstva hodnot EÚ, tak treba tie hodnoty chrániť a to je povinnosť každého orgánu, aj národných orgánov, povinnosťou komisie, ktorá je strážcom týchto zákonov a my budeme konať Pán Jurek eh, takisto poukázal na otázku polských práv. Ja si myslím, že som sa k tomu teraz vyjadril, ako to vnímam. taká eh, je, také je stanovisko komisie. Hovoril o zamietnutí eh, vydávania. A to ale samozrejme súd sa môže urobiť, ak potrebujeme ešte niečo urobiť e, v rámci teda toho európskeho e, právneho priestoru. Napríklad v prípade potreby vydať e, osoba z jednej krajiny do dru- osobu z jednej krajiny do druhej pri posudzovaní vydania a treba posudzovať aj to, že človek, ktorého vydáte do inej krajiny, má, bude mať zabezpečený spravodlivý proces nezávislými súdmi. No a tu môže vznikať e, pochybnosť, vyvstávať pochybnosť vzhľadom na kumulatívny efekt, e, um, ktorý nastáva v Polsku. To sa potom e, sudcovia môžu pýtať, či bude taký človek súdený nezávislým súdom. A to je logické. Máme tu samozrejme príslušné dôsledky. Tu ide o to, aby ten e, systém spravodlivosti bol nezávislý, aby takto napríklad aj tých, ktorí sa dopustili zločinu, súdil nezávisle. Ak chcete niekoho zavrieť, treba zabezpečiť, aby, e, aby e, ak chcete teda účinne súdiť napríklad zločincov, treba mať nezávislý súdny systém. No, to ide v prípade polských polskej reformy. A pokiaľ ide o článok 17 a dialog o e, náboženskej slobode, ja som tento dialog veľmi často viedol so zástupcami Polska a Polskej katolíckej cirkvi. A e, cirkvi, z katolíckej cirkvi v Polsku a hovoril som s rôznymi zástupcami a Hovorilo sa často, vždy sa hovorilo vlastne o do Vojtilovej doktríne, e, ktorý e, hovoril, že treba rešpektovať e, ústavu v konkrétnej krajine, to je samozrejme veľmi dôležité a ja sa domnívam rovnako ako vy, že církvy sú veľmi dôležité dôležitou súčasťou e, dialógu o občianskej spoločnosti všade v Európe, rovnako ako aj e, nenáboženské organizácie v Európe. A to je veľmi dôležité pre komisiu. My sme e, do toho veľa investovali v priebehu posledných štyroch rokov počas nášho mandátu a nielen v Polsku. Takže len, preto, aby sme si v tejto veci rozumeli. A potom ešte jedna vec, ktorá je pre mňa dôležitá. Pán Vogt vy máte úplne iný pohľad na spoločnosť než ja. Ja e, teda e, nezdielam úzku definíciu pána Bokta e, ohľadom toho, čo to znamená byť kresťan a takisto nesúhlasím um, takisto nesúhlasím hlbokú fascináciu pána, Vokta Vladimírom Putinom, takže chcem uh, upozorniť uh, polských priateľov, mm, mm, dávajte si pozor na to, kto vás chváli a z ktorej strany tá chvála prichádza. Ďakujem. Thank you very much, Commissioner. And, uh... Ďakujeme, pán komisár. Tým pádom sa dostávame na koniec nášho panelu. Ďakujeme za vaše odpovede, za vašu prítomnosť. A preto predtým, než prejdeme k ďalšej časti, k ďalšiemu panelu, tak chcem povedať, že toto je súčasť procesu, ktorý spustila Európska komisia, parlament. Tu má pravidlo udelenia súhlasu. Takže budeme mať krátky príspevok od rakúskeho a rumunského predsedníctva, len aby nám poskytli predstavu ohľadom toho, kam sa tento proces uberá. Pán Filip Bitner, právny poradca za rakúske predsedníctvo zo stáleho zastúpenia pre koordináciu e, otázok právneho štátu e, rakúskeho predsedníctva sa vyjadrí k tomu, ako si predstavujú tento proces. Takže pán Bitner, môžete začať. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, Právny štát je jednou zo základných hodnôt Európskej únie, je kľúčový pre fungovanie jednotného trhu a súdnu spoluprácu. 20. decembra 2017 Európska komisia spustila článok 7 a príslušnú procedúru e, voči Polsku. A toto je poprvýkrát, čo e, táto procedúra bola spustená. A ja by som vás chcel krátko informovať o tom, čo sa od tej doby na rade udialo. Prvá príležitosť zaoberať sa procedúrou zmysel článku 7 po jej spustením bola Rada pre všeobecné záležitosti 27. februára, no a na tomto stretnutí Rady komisie informovala ministrov o aktuálnom stave situácie, predovšetkým ohľadom prebiehajúceho dialógu s Polskom, tak aby sa našlo nejaké riešenie. A na ďalších stretnutiach Rady pre všeobecné záležitosti 20. marca, 17. apríla a 14. mája komisia naďalej aktualizovala informácie, ktoré podávala ministrom ohľadom vývoja situácie v Polsku. Ministri eh, podporovali eh, tento dialog. A v kontexte dialogu s komisiou Polsko eh, schválilo určité zmeny svojej legislatívy, avšak komisii sa tieto zmeny nezdali dostačujúce na to, aby riešili tie hlavné problémy. V tomto kontexte Európska komisia požiadala o vypočutie Polska ktoré sa konalo 26. júna na Rade pre všeobecné záležitosti. Ministri tam dostali príležitosť si detálne vymeniť názory s Polskom a taktiež v súvislosti s nedávnym návrhom. Vyvinuli sa špecifické modality pre toto vypočutie, aby sa zaručili procedurálne práva dotknutého členského štátu. Na prvej Rade pre všeobecné žlážitosti za rakúskeho predsedníctva 18. septembra sa konala druhá časť tohto vypočutia a modality pre toto vypočutie boli rovnaké ako v prípade tej prvej schôdze 26. júna. Ministri si nadalej vymieniali názory s Polskom, predovšetkým v súvislosti s nezávislosťou sudcov a zárukami pre e, štandardy princípu štátu. 16. oktobra komisia nám poskytla aktuálne informácie v súvislosti s vývojom situácie v Polsku. Ministri zopakovali, že je dôležité podporovať právny štát vo všetkých členských štátov EÚ a zaznamenať hmatateľný pokrok. A na a 12. novembra zase na Rade pre všeobecné záležitosti ministri dostali opäť aktuálne informácie o strany komisie. Rakúske predsedníctvo sa súčasne pripravuje na poslednú radu pre všeobecné záležitosti tento rok, 11. decembra, kde opäť bude na našom programe otázka článku 7 v prípade Polska. Naše predsedníctvo túto otázku berie vážne a preto naďalej podporuje diskusie na Rade pre všeobecné záležitosti, začal, čo sa plne rešpektuje procedúra v zmysle článku 7 a zároveň dúfame, že dialog medzi Polskou a medzi komisiou prinesie výsledky. Ďakujem. Ďakujem, pán Bitner. Taktiež rumunské predsedníctvo bude nasledovať po vás a preto tu máme zastupcu aj z rumunského stálo zastúpenia, ktorý nám poskytne rýchlo takú predstavu, ale to, ako sa rumunské predsedníctvo postaví k tejto téme, veľmi stručne. Ďakujem. Vážení poslanci Európskeho parlamentu a vážený zastupca Európskej rady a Európskej komisie, ďakujeme za pozvanie, za to, že ste nám umožnili vám poskytnúť krátky prehľad o toho, ako vidíme ďalej veci v súvislosti s procedúrou v zmysle článku 7 za rumunského predsedníctva, ktoré príde od januára. Predovšetkým eh, chcem zopakovať to, čo už povedali predrečníci, tak ako je to zakotvené v zmluve. Právny štát je základnou hodnotou Európskej únie a myslím si, že toto je nenapadnutelné vyhlásenie. No a odkiaľ budeme vychádzať, to bude závisieť od toho, kde skončí predchádzajúce predsedníctvo. Rakúsky kolega už vám predstavil aktuálny stav veci na rade. No a my naďalej budeme túto záležitosť brať pre naše predsedníctva vážne, budeme pritom plne rešpektovať zmluvy a chceme zdôrazniť, že podľa oceku 1 článku 7 tu hovoríme o tzv. preventívnom postupu, postupe v, v súvislosti s právnym štátom. Myslím si preto, že by sa malo vyvinúť všetko potrebné úsilie, aby sa umožnil konštruktívny dialog medzi všetkými zúčastnenými stranami a my budeme takým čestným sprostredkovateľom, budeme tento proces podporovať, pod, budeme pozbudzovať tento dialog a samozrejme dúfame, že hlavné strany tohto dialogu, teda Polsko a Európska komisia, budú naďalej si plodne vymieňať stanoviská a že budeme môcť poslúžiť aj v rámci nášho predsedníctva. Ďakujeme obom rečníkom za rakúske aj prichádzajúce rumunské predsedníctvo. Teraz prejdeme k nášmu inštitucionálnemu panelu. Najprv bude hovoriť e, Jean-Claude Josen, ktorý zastupuje e, Benátskú komisiu Rady Európy. Ďalej tu bude pán Case Sterk, zástupca Európskej siete e, súdnych rád a pán Adam Bodnár, polský ombudsman z kancelárie komisára pre ľudské práva. Takže prosím, všetci rečníci, si poďte sadnúť tu dopredu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, euh, la Commission de Venise a... Ďakujem, dámy a páni. Benátska komisia sa veľmi zaujíma o túto tému, o tento spis. A predovšetkým v roku 2016 2017 sa zaberal túto tému. Ja som jedným z najstarších členov Benátskej komisie, ale musím uznať, že s takýmto ťažkým spisom som sa ešte nikdy nedostal do kontaktu aj z politického ani z emocionálneho pohľadu. Máme stanoviska z marca, z októbra 2016, kde sa spochybňujú zmeny na ústavnom súde. Potom v decembri 2017 bolo vydané ďalšie stanovisko. Prvé sa týkalo úradu prokurátora a po druhé, to boli zmeny e, v organizácii bežných súdov aj celkovo v oblasti súdnictva. Začiatok všetkých animozít, aby som to tak povedal, bol taký, že začali robiť zmeny na ústavnom súde, ale aby ste to pochopili, tak je treba sa vrátiť do obdobia predtým, než strana práva spravodlivosť e, sa ujala moci v roku 2015. Vláda, vedená e, občanskou alebo obyvateľskou platformou, umožnila parlamentu menovať piatich sudcov. A dohromady alebo teda to bolo od roku 2015, Tri mandáty mali vypršať na konci e, vládneho obdobia. No a potom v priebehu ďalšieho obdobia prišli e, rozhodnutia, ktoré neboli nikdy implementované. Traja sudcovia boli pravidelne menovaní ústavným súdom a Mm, nemali byť uvádzaní do úradu prezidentom, ale nový parlament menoval piatich sudcov a traja z nich boli uvedení do úradu prezidentov republiky, čo porušilo rozhodnutie, ktoré bolo vydané a okamžite teda uviedol do úradu. A potom polské orgány čakali, kým pán Andrej Vesplínsky 19. decembra 2016 mu skončí mandát a vtedy už sa chystali nové zákony, ktoré potom boli schválené. A boli teda uvedené do praxe zmeny a títo noví traj sudcovia, ktorí boli menovaní neústavným spôsobom, tí museli byť teda schválení. No a toto takto pokračovalo a týmto sa zdiskreditovalo zloženie ústavného súdu a okrem toho okrem teraz zmien zloženia ústavných súdov, ústavného súdu, sa vykonali aj ďalšie zmeny v súvislosti s fungovaním ústavného súdu. Čo sa dá povedať o týchto zmenách, je to, že mali spomaliť alebo úplne zablokovať fungovanie ústavného súdu, napríklad všeobecný snem e, súdu sa mohol rozhodnúť len pokiaľ bolo prítomných 13-15 sudcov a zákony nemohli byť zrušené, pokiaľ sa nedosiahla väčšina dvoch tretín. No a kritika zo strany Benátskej komisie v marci 2016 bola jasná a ústavný súd tieto zmeny zrušil, ale vláda toto rozhodnutie alebo tento posudok odmietla publikovať ale tie nasledujúce už publikovala. Zatiaľ eh, čo ústava hovorí, že rozhodnutia ústavného súdu musia byť okamžite publikované. Ďalšie rozhodnutie Benátskej komisie bolo prediskutované na našej schôdzi v decembri 2016 a hovoril tam aj generálny tajomník Rady Európy a bolo, bol tam už niekoľký v rade návrh zmeny práva riadiaceho tento súd, ale v Benátskej komisii je to tak, že pokiaľ sa diskutuje o zákonu v určitom štáte, tak na tejto diskusii sa zúčastní aj dotknutý štát, ale polské úrady toto absolútne odignorovali, celú túto diskusiu. No a teda tie excesy boli napravené, ale jasne sa ukázalo, že hlavným cieľom polských úradov bolo získať čas a pripraviť sa na vykonávanie kontroly nad najvyšším súdom. Po tom, čo odišiel jeho predstav v decembri 2016, ako som povedala, povedal. A takže prestíž ústavného súdu sa absolútne zhoršila a niektoré, taktiež tam bolo menší, menšie množstvo odvolaní k tomuto súdu a toto je veľmi dôležité. Niektoré odvolania boli stiahnuté. V podstate nedochádzalo k žiadnemu ústavnému e, napravovaniu prípadov, pretože tento súd sa stal len nástrojom v rukách vlády ktorá ho používala, ako sa jej hodilo. Takže nebudem hovoriť do detajlov o ústavnom súde, ale máme zákon ohľadom úrade prokurátora a stanovisko Benátskej komisie z roku 2017. Samozrejme mnoho spôsobov, ako zorganizovať úrad prokurátora a taktiež sa nezávislosť prokurátora nedá porovnávať s nezávislosťou sudcov. Ale čo je skutočne zaražajúce v polskom prípade je to, že absolútne sa tam zmiešala alebo spojila pozícia ministra spravodlivosti a prokurátora. Takže keď to porovnáte s ďalšími pravomocami, ktoré má minister spravodlivosti vo svojom úrade, vzťahu k súd, súdom, súdom, tak bolo jasné, že tento minister by mohol ohroziť oddelenie štát, alebo rozdelenie štátnej moci. Ďalšie zákony, ktorými sa vo svojom stanovisku zaoberala Benátska komisia v roku 2017, eh, sa týkali Najvyššieho súdu a ďalších súdov. A čo sa týka Národnej rady, Národnej justičnej e, rady, tak 15 členov, ktorí zastupujú teda sudcov, už nie sú menovaní ostatnými sudcami, ako to bolo predtým, ale parlamentom. Je to teda politické menovanie. No a Okrem toho, teda budú nahradení súčasní členovia. Najvyšší súd sa taktiež veľmi zmenil. Máme tam dve časti. Prvá sa zaoberá disciplinárnymi otázkami a druhá časť sa zaoberá e, vynimočnými odvolaniami. Takže justičné rozhodnutia za posledných 20 rokov môže byť spochybnených môžu byť spochybnené, pokiaľ to bude považované za potrebné, ale sú tam jasné odvolania, ktoré pripomínajú skôr sovietský právny systém. Spochybňovať ich, toto je veľmi nebezpečné pre právnu istotu. Aj tu ďalšia vec vek odchodu do dôchodku pre sudcov Najvyššieho súdu bola, bol znížený zo 70 na 65 rokov. Toto sa týka tretiny súčasných sudcov, to znamená, že tam budú voľné pracovné miesta. Tie bude potom obsadzovať vláda. A ďalší do neba volajúci prípad je, že tí sudcovia, ktorí tam sú, musia požiadať prezidenta republiky, aby im predlžil mandát. A toto môže viesť aj k dočasnému pardon, došlo tam dočasnému pozastaveniu eh, alebo príkazu dočasné pozastavenie eh, tohto pravidla. Vydal to Európsky súdny dvor. No a cieľom je vytvoriť tam veľmi e, striktnú hierarchiu, e, pretože sa nižšie súdy zodpovedajú vyšším súdom a vyššie súdy sa zodpovedajú zase ministru, ministrovi spravodlivosti a pokiaľ sa tam niečo stane, tak môže zasehnúť ešte Národná rada pre justičné záležitosti, ale pokiaľ sa do toho zamieša politika, tak sa to môže skomplikovať, ešte samozrejme tam musí byť dosiahnutá väčšina dve, dvoch tretí. To je prakticky často nerealizovateľné. A ďalej sú tu teda dodatočné právomoci ministra spravodlivosti. No a na záver, minister spravodlivosti je zároveň generálnym prokurátorom. Tým sa exponenciálne zvyšuje miera jeho kontroly nad súdnictvom. Takže aby som to zhrnul, v podstate už tam nie je žiadna žiadna ústavná náprava. Minister spravodlivosti je zároveň aj generálnym prokurátorom. Napriek tomu, že v Európe vo všeobecnosti je taký trend, že sa úradu verejného prokurátora udeluje stále väčšia miera nezávislosti. Národná justičná rada je teraz pod politickou kontrolou, keďže jej členovia už nie sú menovaní sudcami, ale parlamentom. A ďalej, čo sa týka najvyššieho súdu, tak tam je špecifický odvolací systém, kde sa môžu spochybniť staré rozsudky, znížil sa vek odchodu do dôchodku s okamžitou platnosťou a taktiež sudcovia môžu požiadať o predlženie mandátu prezidenta a tým pádom tam môže byť väčší tlak vzhľadom na štruktúru, pyramidovú štruktúru, akým je toto organizované. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán profesor. Kvôli dôležitosti toho, čo hovorí Benacká komisia, veľmi si vážime, že sme sa mohli takto bližšie prizrieť na túto tému. Prosím, zostaňte, pretože teraz bude, bude možnosť klásť vám otázky, poslanci a poslankyne. Kolegovia sa pýtali na plagát, tento konkrétne, ktorý robí reklamu tejto udalosti. Poľskí poslanci si všimli, že je to socha justície bohyne justície v Gdaňsku. Iní kolegovia možno to nevedia. Zvyčajne plagáty na takéto podujatia nie sú nejaké fantastické, spektakulárne, ale myslím si, že tento je naozaj úžasný. To je najlepší plagát, aký som kedy videl. Kolegyne, kolegovia, teraz prejdeme na Európsku sieť justičnú. Keď sme boli s delegáciou v Poľsku, mali sme stretnutie aj s ďalšími. Kisterk je predsedom tejto organizácie. Nech sa páči vaša prezentácia. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem vám za pozvanie zúčastniť sa tohto verejného vypočutia. Dovolte mi sa k tejto Európskej rade k pre justíciu vyjadriť. Máme 24 rád alebo autonómnych orgánov, ktoré majú záverečnú zodpovednosť za podporu justície pri nezávislom riešení vecí spravodlivosti. Tieto systémy nie sú individuálni sudcovia, neposudzujú sa individuálni sudcovia, ale inštitúcie, ktoré e, sú takými narazníkovými zónami medzi legislatívnou no, odnožou vlády a medzi justíciou a ďalšími zložkami súdnej moci. Prečo naša organizácia sa v septembri 2018 ujala tejto témy a e, pozastavila členstvo Polskej národnej justičnej rade. V prvom rade by som rád povedal, akým postupom ECG postupuje a potom poviem niečo o samotnej podstate veci. Väčšina z vás viete, že od oktobra 2015 vláda právo a spravodlivosť strana právo a spravodlivosť v Poľsku sa podujala na reformu justície v Poľsku, navrhla vláda zmeny a parlament umožnil prijatie nových zákonov. Medzi inými to bolo aj právo zákon, kedy Najvyšší súd, Ústavný súd a bežné súdy dostali modifikované a novelizované zákony v zmysle, že sa musia zapájať do všetkých reformných krokov, do všetkých fáz. Toto je proti nezávislosti e, justície, hoci cieľom bolo zachovať dôveru v justíciu Vláda to vždy prezentovala tak, že sa niektoré zákony meniť nemôžu. Od roku 2016 sa zhromaždenie ECG pokúšalo e, vyjadrovať obavy k situácii e, nezávislej justície v Poľsku. Budúca KRS nebude totižto v súlade so štatutornými právami a takisto tu je právo, ktoré hovorí, že musí byť exekutívna moc oddelená od súdnej moci. Polská vláda na takéto vyjadrenia obáv nereagovala. Vláda ďalej tlačila na túto reformu, napriek tomu, aké výhrady mala rada ECG. E v januári 2018 tento zákon prešiel a už prišla na pretras otázka, či môže Polská rada zostať členom ECG. 21. júna 2018 sa delegácia ECG e, vybrala do Polska, hovorila aj s podpredsedami ústavného, Najvyššieho súdu, s e, vysokopostavenými súdcami a členmi inštitúcií súdcov a takisto ombudsmenom ktorý obhajuje ľudské práva v Poľsku, KRS písomne odpovedal na e, otázky ECG a asociácia sudcov doplnila tieto odpovede svojimi informáciami. Predtým, než prejdem e, o obsahu, k obsahu zákona o KRS, chcel by som spomenúť, že všetci členovia ECG veľmi ľutujú, že otázka e, členstva KRS v ECG vôbec e, prišla na, tre, na pretras, pretože táto poľská organizácia je jedným zo zakladajúcich členov ECG. Veľmi si vážime e, prácu tejto poľskej siete v rámci e, možných, všetkých možných projektov za ostatné roky. A teraz k obsahu. Prvé pozorovanie právo, ktoré riadi RCS, musí byť v súlade s zákonmi, ktorými sa riadia bežné súdy, ústavný súd a najvyšší súd. Je jasné pre NC pre ECG, že tu ide o veľký posun moci medzi exekutívou a justíciou takým spôsobom, že nezávislosť justície je ohrozená, pretože exekutíva teraz má pod kontrolou justíciu pod, pod, pod, po reforme. Poľská vláda priniesla takú reformu, ktorá sa nedá odôvodniť a ktorá neprispieva k nezávislosti polských súdov. Čo sa týka ďalších obmedzení, sústredím sa iba na e, KRS a zákony, ktoré riadia KRS. Sudcovia, ktorí sú členmi KRS, už ne, sa priamo nevolia e, ostatnými sudcami, ale sa vymenovávajú parlamentom. Sudca môže byť vymenovaný parlamentom, ak 25 sudcov alebo skupina 2000 občanov si želá jeho vymenovanie. Toto pravidlo je odchýlkou od štandardov ECG, že sudcovia v rade by mali byť volení inými sudcami majoritným spôsobom. Aj keď nesúlad s, tými, s týmto štandardom neznamená automaticky, že rada sa stane závislou od exekutívnej moci. Pri mnohých eh, prípadoch sa stalo, že ECG uzavrelo, že justícia v Polsku nie je už nezávislá. Celkový počet reformných zákonov znamenal, že zmeny dostali justíciu pod kontrolu exekutívy. Reformou malo byť bojovať proti korupcii, neefektívnosti a komunistickým zásahom do súdnej moci, ale polská vláda a KRS nevysvetlili ECG, akým spôsobom reformy prispejú k týmto cieľom. Proces voľby e, súdcov v KRS nie je transparentný. Napríklad zoznam súdcov, ktorí podporujú vymenovanie nejakého súdcu, nie je verejný a teda sa nedá overiť, či je na tomto zozname, či sú tam e, súdcovia z ministerstva alebo či vždy 25 sudcov tých istých pre každého kandidáta hlasovalo za. KRS nepublikovalo zoznam týchto sudcov, ktorí vyjadrili podporu sudcovi, ktorého e, majú potom vymenovať. Na zozname sudcov je iba ich počet, nie mena. Väčšina zvolených členov KRS sú veľmi úzko prepojení s ministerstvom justície alebo s politikmi vládnej strany právo a spravodlivosť. Asociácia sudcov informovala ECG, eh, že sú niektorí členovia krátko, niektorí členovia krátko pred voľbami eh, pracovali na ministerstve justícii a piati boli vymenovaní za predsedov súdov podľa špecifických právomocí eh, vyplývajúcich z reformného zákona. Väčšina členov KRS, 14 z 25, sú buď členmi vládnej strany Pravo a spravodlivosť, alebo členmi vlády, alebo ich parlament vymenoval na požiadanie vládnúcej strany. Veľké množstvo z desiatich tisícov polských súdov verí, že KRS sa spolitizovalo. Sudcovia, ktorí sú členmi KRS, podporujú reformu justície, vládnu reformu, aj keď pripúšťajú, že väčšina sudcov má názor, že reforma porušila poľskú ústavu a nezávislosť súdov. Niekoľkí členovia KRS vyjadrili názor, že sudcovia, ktorí sa v súčasnosti verejne vyjadrujú za reformu alebo za obhajobu nezávislosti justície by mali byť podrobení disciplinárnemu pokračovaniu alebo prepustení, pretože vraj konajú nezákonné činnosti. A KR sa neviadruje za súdov, ktorí obhajujú nezávislosť súdnictva. To už, bol, už tu bol prvý precedent pri Najvyššom súde. Z týchto dôvodov 17. septembra 2018 na špeciálnom valnom zhromaždení v Bukurešti 21 z 24 hla- sudcov ECG hlasovalo za pozastavenie členstva KRS. Jeden e, nebol prítomný, jeden sa zdržal hlasovania a iba KRS, zastupca KRS hlasoval za. KRS v súčasnosti teda nemá hlasovacie práva, nesmie sa zúčastňovať aktivít ECG, ECG a ECG dúfa, že príde čas, kedy toto pozastavenie členstva bude môcť e, byť, e, to členstvo bude môcť byť znova obnovené, ale to bude až vtedy, keď bude nezávislá súdnictva v Poľsku rešpektovaná. Aktivity KRS, odkedy bolo členstvo pozastavené, však dávajú veľmi malú nádej na to, že sa takéto niečo stane. ECG verí, že treba začať, že keď sa začnú disciplinárne konania proti bývalým členom KRS, to znamená sudcom, ktorí protestovali proti reforme a sudcom, ktoré vyjadrujú svoje práva ako európsky sudcovia a posielajú otázky súdu v Luxemburgu, um, uvidíme, ako sa toto vyvinie alebo ECG stále podporuje vzájomné porozumenie a spoluprácu medzi jednotlivými členmi a asociáciami súdov v Európe. Tento cieľ so sebou prináša spoločnú zodpovednosť, aby bolo možné základ nášho spoločného právneho poriadku únie, najmä právny štát a nezávislosť justície, udržať taký, ako, ako má byť. Členské štáty si môžu zorganizovať svoje justičné systémy takým spôsobom, aký považujú za vhodný, ale existujú isté minimárne normy, ktoré musia pritom dodržať. V prípade KRS minimálne štandardy neboli dodržané. Je to jasné, práve preto INSEG sa rozhodlo pozastaviť členstvo tejto poľskej organizácie súdcov. Ďakujem pekne za pozornosť. E, to pozastavenie členstva naozaj bolo vážnym krokom, keďže Poľská organizácia súdcov bola zakladajúcim členom vašej organizácie a aj v delegácii sme o tomto hovorili. Ďakujem, že ste nám vysvetlili e, podrobnosti na tomto vypočutí. V, vo Varšave sme otvorili naše rozhovory vo Varšave prednáškou pána Adama Bodnára, poľského ombudsmana. Bolo to veľmi podrobné. Som veľmi rád, že prišiel opäť medzi nás. Sme veľmi radi, že e, opäť odprezentujete svoj prejav. Vážený pán predseda, dámy a páni, chcem vám poďakovať za pozvanie, že môžem e, sa zúčastniť tohto verejného vypočutia. Som poľský ombudsman, máme 30 rokov histórie v Polskom ústavnom systéme. Zastávame základné slobody v Poľsku. Mám 300 zamestnancov, odpovedáme na stiažnosti, ale reagujeme aj na všeobecnú situáciu pri ochrane ľudských práv v Poľsku. Verím, že je úlohou ombudsmena reagovať, keď systém ochrany ľudských práv sa dostane do nebezpečenstva v Poľsku a justičné kontroly a mm, na súdoch sú základnými krokmi pri vyhodnotení toho, ako vyzerá ochrana ľudských práv. Poľsko potrebuje reformy, aby sa zvýšila efektívnosť súdov, to je pravda, ale takéto reformy musia rešpektovať isté štandardy, a mm, e, reforma sa nesmie zneužiť na také zmeny, ktoré by mohli ohroziť rozdelenie právomoci a nezávislosti súdov. A v súčasnosti sa takéto niečo deje. Minorita takto koná a ohrozuje nezávislosť súdov. Ako ombudsman monitorujem situáciu v Poľsku, ktorá sa týka právneho štátu. Aktívne monitorujem aj situáciu súdcov, ktorí sa dostali dnes pod tlak. Podľa môjho názoru najdôležitejší program, problém v Poľsku a nebezpečenstvo je neza, nedostatok nezávislých nezávislosti sú dola súdcov v Poľsku a neexistuje mechanizmus na toto overenie. Tak ako pán profesor Šolzem o tom hovoril a tak mm. ako je to v Benátskej komisii, v dokumentoch Benátskej komisie a v iných odporúčaniach súcovia dnes v Polsku nemôžu konať nezávisle, pretože sa, keď sa prijíma legislatíva vysokopolitického charakteru, nemôžu sa občania spoľahnúť na to, že nezávislá justícia skontroluje tieto dokumenty nezávislým spôsobom. Štátna moc sa centralizuje aj pomocou príjmania zákonov. Príjmajú sa zákony, e, ktoré majú za úlohu kontrolovať verejné médiá, úrad prokurátora a podobne. Rád by som spomenul dve komplexné odporúčania Benátskej komisie. Jedno sa týka štatútov prokurátorov, úradu prokurátora a policia, ktorá má e, právomoci dohľadu, takisto tajná služba. Tieto zásadné kroky boli ignorované napriek mojim apelom a napriek apelom a stiažnostiam občianskej spoločnosti sa nevzali do úvahy. Najhoršia situácia sa týka verejných médií. Máme rozsudok Ústavného súdu z 13.12.2016, kde sa hovorí, že nový zákon o verejných médiách obchádza e, vysielaciu radu a to je porušením ústavy. Ale tento rozsudok sa neuviedol do praxe, neaplikoval sa a myslím si, že toto má naozaj významnú dôležitosť kvôli pluralistickému charakteru verejných médií, ktoré sú mimoriadne dôležité v nastávajúcich európskych voľbách. Je to jasné porušenie únijného práva. Myslím si, že je dôležité, že Európska komisia začala právne kroky Dokonca je možné, že reaguje na e, toto porušenie sudcovskej nezávislosti a porušenie e, procesov aj porušenie toho, čo sa deje, čo, čo by mal robiť ústavný súd. Predbežné opatrenie bolo vydané v oktobri a 23 sudcovia, ktorí boli predtým e, nevykonávali túto činnosť, sa vrátili a súd interpretoval tento krok tak, že im dal dodatočnú možnosť vykonávať svoju prácu. Odôvodnili to istými zákonmi, ale určite bude dôležité prijať nevyhnutné legislatívne zmeny. Tieto zmeny však e, musia vyhlásiť pe- penzíne dôchodky za neplatné a znova sa musíme vrátiť k prípadu týchto sudcov, ktorí sa vrátili do výkonu svojej profesie. Sú to mnohé problémy, ktoré sa týkajú právneho štátu v Poľsku. Situácia Najvyššieho súdu je taká najsymbolickejšia a najviditeľnejšia, ale právny štát nie je len o záležitostiach, ktoré sa týkajú e, dôchodkov alebo dô, odchodu na dôchodok ale týkajú sa aj inštitucionálnych záležitostí, hodnôt a ochran proti svoj vôli. V tomto kontexte by som rád povedal niečo o štatúte e, súdcov a o disciplinárnych e, krokoch, ktoré sú proti ním vyvíjane. Predrečníci tu spomenuli, že sa vypracovali a prijali rôzne zákony, ktoré sa týkajú Národnej rady e, pre súdnictvo a členovia sú teraz menovaní dvojtretinovou väčšinou parlamentu a nie inými sudcami. Počas mojich verejných vyjadrení v parlamente som e, predložil oficiálne stanovisko, že tento nový, nový spôsob výberu súdcov protirečí aj tradíciám aj Polskej ústave. Bolo to, bol to aj názor mnohých učencov a intelektuálov, aj mnohých sudcov, napríklad pána profesora Čemboša, je to poľský hrdina, zakladateľ Solidarity, hnutia Solidarita, ktorý počas okrúhleho stola v roku 1999 sa zúčastňoval slávnych rokovaní poľských a v tom istom čase ako Jaroslav Kačinský zastával názor, že sudcovia sa majú voliť len inými sudcami, lebo len takto sa vytvára nevyhnutná rovnováha medzi právomocami v právnom štáte, len takto vzniká systém kontrol a poistiek, ktorý funguje aj v justícii. Ale e, na nešťastie táto zmena už bola prijatá a ENCG e, konštatovalo netransparentné kroky. Každý justičný kandidát na post e, v rade musí stačí, keď má odporúčanie 25 sudcov, ale napriek mnohým žiadostiam zo strany e, občianskej spoločnosti nevieme, kto podporil ktorí sudcovia podporili týchto niektorých nových sudcov. Teraz je táto vec na najvyššom súde a je tu rastúca nedôvera ku krokom Národnej e, súdnickej rady, sudcovskej rady. A to je jeden z dôvodov, e, prečo došlo k tomu pozastaveniu. Takže myslím, že by sme mali venovať pozornosť eh, štátnej súdnej rade. Je to najdôležitejší orgán na zabezpečenie, zabezpečenie nezávislosti súdov v rámci mechanizmu eh, kontrola protiváh, ale sú tu aj závažné pochybnosti ohľadom disciplinárnych postihov súdcov. Podľa nových eh, pravidiel bol vytvorený nový systém disciplinárnej zodpovednosti. Máme systém predsedajúceho disciplinárneho sudcu, voleného, eh, smenovaného ministrom spravodlivosti na určitú dobu a tento môže konať aj prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých takisto menuje minister spravodlivosti, to znamená zástupca výkonnej moci. No a ak sa rieši disciplinárny prípad potom môže ísť e, na odvolací súd a disciplinárny senát e, Najvyššieho súdu a disciplinárny senát e, Najvyššieho súdu bol vytvorený zo sudcov, ktorí zarábajú o 40 viac než bežní sudcovia a má osobitnú pozíciu. V systéme súdnictva to prináša ďalší kontroverzný prvok. No a ak teda sa spustí nejaké disciplinárne konanie, tak e, potom teda si treba položiť otázku, aké to má konkrétne e, účinky e, na súdnictvo. No a chcel by som vám ešte predniesť taký prehľad konkrétnych eh, prípadov. Eh, tie sa týkajú predbežných odkazov na eh, rozsudky Európskeho súdneho dvora. V podstate predbežná otázka na Európsky súdny dvor a to je v rukách disciplinárneho sudcu a ostatní súdcovia podliehajú disciplinárnemu konaniu E, za to, že komentovali e, konanie e, vlády pán Přemušinský koleja a ďalší. Bol som informovaný týmto disciplinárnym sudcom, že títo sudcovia sa vyjadrili k nedostatkom vysvetľovacieho konania, boli oficiálne predvolaní na vypočutie a jedného z týchto e, e, sudcov, pán Jacek Digua, e, zastupoval právny zástupca a nasledovalo potom vylúčenie z tohto disciplinárneho konania. A potom ešte je tu prípad týkajúci sa situácie, keď sa sudca vyjadril k politickej situácii v rozsudku ktorý sa e, týkal e, opozičnej strany. E, Slavomír Jenksa sa volal tento sudca a ďalší prípad sa týkal sudcov Slon- Krupu a Slonkoviaka a tí a týkalo sa to v podstate simulácie súdnych procesov a aj to nakoniec bolo dôvodom k spusteniu konania. A chcem ešte povedať, že existuje aj špecifická situácia sudcu Mažureka, pokiaľ ide o Národnú súdnu radu. E, tento pracuje v Krakove na regionálnom súde a tento bol presunutý na e, odvolací súd prvého stupňa proti svojej vôli to bolo teda bez jeho súhlasu a jeho nadriadený predseda e, Krajského súdu je zároveň e, členom Národnej súdnej rady a je riziko, že e, tu bola politická motivácia. Pán Mažurek E, podal stiažnosť e, proti predsedovi, e, u predsedu Krajského súdu v Krakove za prenasledovanie. Takže to sú prípady prenasledovania sudcov a ten politický a právny kontext vytvára riziko pre správne fungovanie súdnictva. Ehm, vykonal sa prieskum medzi viac než tisícom eh, sudcov a viac než 64 eh, ich povedalo, že súčasná situácia v súdnictve môže ovplyvňovať ich prácu. 90 dokonca 19 konštatovalo, že súdnictvo je v Polsku v ohrození. A okrem toho je otázka, či eh, to, tieto, oso, tieto osobitné disciplinárne konania sú v súlade s princípmi účinnej právnej ochrany podľa článku 19 zmluvy a práve jeden z tých bodov, ktorý posudzuje Európsky súdny dvor, sa týka tejto otázky. Disciplinárny senát Najvyššieho senátu vytvára nebezpečenstvo e, disciplinárnych postihov e, sudcov, e, ktorí rozhodujú v rozpore s politickými očakávaniami. A preto treba brať do úvahy dve veci. V prvom rade obmedzené možnosti vykonávať efektívnu súdnu prácu a kontrolu a e, potom aj e, nezávislosť prokuratúry a otázka postoja e, ústavného súdu k otázke slobody médií, najmä v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do európskych inštitúcií a príslušnou kampaňou a potom vyhodnotenie komplexné vyhodnotenie e, súdnej rady. No a potom v podstate potreba podriadiť disciplinárne konania e, podrobnému dohľadu v Polsku. Ďakujem. Ďakujem vám za tieto vyjadrenia a teraz e, opäť začneme v poradí, tak ako sa rečníci hlásili. Pán Bony, prosím, môžete sa držať toho limitu dve minúty teraz aby sme nemali problémy časové, takže dve minúty maximálne, prosím. Budem hovoriť po polsky, áno. Ďakujem za všetky vyjadrenia aj objasnenia. Bolo to veľmi presné, ale chcem polskému ombudsmanovi, eh, pánu Bodnárovi, položiť jednu otázku. Ako všetky tieto právne zmeny ktoré nie vždy sú ľahko pochopiteľné, môžu ovplyvniť posudzovanie toho, v akom stave sú občianské práva v Polsku. Vieme, že sa konajú demonstrácie, pokojné demonstrácie a v dôsledku nich asi 600 ľudí bolo vypočutých, políciou a podobne. Máme teda prípady ovplyvňovania médií a krátenia finančných prostriedkov za vyjadrovanie e, nezávislých názorov. A môže sa ukázať aj, ako sa aj ukázalo nedávno, že prezident Duda môže obmedzovať, e, ako sa tomu hovorí, propagáciu homosexuálnych hodnot v Polsku Áno, Polsko je konzervatívne. Máme nemáme síce nejaké vyslovene radikálne hnutia, ale ako vyzerajú z hľadiska občanských práv tieto zmeny. Ďakujem. A teraz ďalší rečník, dve minúty, prosím. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Jurek. Aj ja som sa chcel pána mm, Bodnára spýtať na dve veci. Chcel bych požiadať nielen o komentár, ale aj o reakciu ako z hľadiska ombudsmana v Polsku na oficiálne obviňovanie. To znamená, že sa nevykonávajú európske príkazy v prípade, že ide o ľudí, e, ktorí ohrozujú polskú spoločnosť. Ale tu nejde o to, že by vláda nechcela stíhať, ale ide o ochranu polských občanov. A potom by som chcel požiadať, aby pán ombudsman pripomenul ochranu života podľa polskej ústavy. To je niečo, čo bolo takisto súdne potvrdené v roku 1997 a potom opakovane potvrdené ústavným súdom. No a okrem toho máme ďalšie rozhodnutie, že toto, e, táto legislatíva musí byť v Európe rešpektovaná. A je to aj súčasť priamých záväzkov pána ministra. No a potom ešte posledná otázka sa týka pána predsedu. A posledný by som, keby na to mohol zareagovať. Pán Claude Morais, nemusí to byť hneď, len aby o tom uvažoval zatiaľ. To, čo povedala Sofia Intveld o bielých mužoch a tak podobne, niečo také by tu v tejto sále vôbec nemalo zaznieť. Máme 11. článok e, rokovacieho poriadku parlamentu a to je záväzok vzájomnej úcty, vzájomného rešpektu. Áno, máme rôzne pohľady na tému rodina, ale to ešte nikoho neoprávňuje, aby používal také výrazy, také rasistické výrazy. Prosím, aby ste na to zareagovali. Alebo pri najmenšom nejakú osobnú reflexiu. Ďakujem. Ďakujem. Ja e, sa ujmem mene e, výboru ohľadom e, tej konferencie o univerzálnych ľudských právach o niekoľko minút, ale teraz pani Barbara Spinelli, máte dve minúty. A ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať e, Benátskej komisii a Rade pre Európsku sieť e, e, súdnych rád, najmä ombudsmanovi pánu Adamovi Bodnárovi. Vidím, že je pod politickým tlakom v tejto fáze. Ja som si prečítala veľa z jeho e, stanoviska. Nevidela som tam žiadne náznaky politizácie, e, za ktorú je, z ktorej je obviňovaný. E, vidím naopak politizáciu, pokiaľ ide o, perspektívy niektorých reforiem, ako sme to videli aj počas našej misie. Ten motív je vlastne ten, aby sa, aspoň sa tu tak hovorí, e, vlastne aby sa lustrovali sudcovia, dekomunizovali, alebo aby sa teda odstránili komunistickí e, sudcovia. Myslím, že toto je veľmi ideologizovaná, ideologizované zôvodnenie. Ale chcem ešte hovoriť o inej veci, pokiaľ ide o reformy súdnictva. Tie zvyšujú právomoci výkonnej moci, až dochádza v podstate k splínutiu prokuratúry s e, ministerstvom spravodlivosti. E, chcem sa spýtať, či to nie je fenomén, ktorý je rozšírenejší, a to znamená, že nie je len v Polsku. Vo, v januári tohto roka prezident Macron po 10 ročiach polemiky ohľadom nezávislosti francúzskej prokuratúry zopakoval, že prepojenie medzi výkonnou mocou a prokuratúrou musí byť silné a že to je teda, eh, ale to je v protiklade s požiadavkami na nezávislosť prokuratúry, eh, ktorý, ktorý sa dožaduje väčšina sudcov. Takže eh, ide tu aj o iné krajiny. Podľa mňa to posilnenie prepojenia súdnictva a výkonnej moci, e, to je niečo, čo existuje aj v iných e, krajinách. Ďakujem pani Spinelli. A teraz pani Gomeš. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za e, tieto veľmi zaujímavé a podrobné informácie a vyhlásenia, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť, čo sa deje a nemôžem sa obávať už viac po tom, čo som si vás vypočula, pretože sa domnievam, že skutočne nezávislosť súdnictva je ohrozená. Fungovanie toho systému e, kontrola protiváh e, je ohrozený a to mnohými spôsobmi, e, ako sa, ako, ako sa to ukázalo. A preto máme tieto obavy. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby som povedala to, čo som chcela už povedala, by som bola, bola, bola, bola bývala povedala už pred tým, keby som mala, bola dostala slovo, keď hovoril pán Jurek. Vôbec tu nejde o útok na Polsko a na Poliakov. Naopak, je to práve preto, že e, si vysoko ceníme Poliakov a Polsko ako člena Európskej únie, pretože vieme, že hovoríme s veľmi vysoko kvalifikovanou aktívnou spoločnosťou a práve preto požadujeme tie čo najlepšie normy a, a to je práve ten rozpor, ktorý existuje medzi situáciou, ktorá je a právnym štátom, ktorý si želáme. Takže ide tu o to, čo sa robí pre občanov a pre právny štát a Samozrejme, tu ide aj o podnikanie a veľa ľudí podniká v Polsku a je pre nich dôležité, aby právny štát fungovala. Samozrejme, pri politizácii tejto témy možno očakávať len to najhoršie. No a po, po, pre mňa nie je pochopiteľné, e, že e, zástupcovia polskej vlády neprídu, aby viedli dialog tu s nami alebo s komisiou, ako sme povedali ako, sa nám, ako tu zaznelo. To nie je priateľné správanie sa. A keď e, počujem tie odôvodnenia, e, že e, povedzme je tu riziko propagovania homosexuálnych hodnúr a podobne, to, to, na tom sa môžeme zasmiať. To sú len také odôvodnenia, ktoré neobstoja. A v podstate e, to, že by sa e, vlastne šírili takéto bigotné a, a tmárske názory, to je v rozpore vlastne s tými základnými princípmi kresťanstva, na ktoré sa tak odvolávate. Ďakujem, pani Gomez. Pán Kasky. Ďakujem bardzo, przewodniczący. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Karsky. Ja počúvam. Ehm, počúvam to, čo hovoria e, tu hostia za predsedníckým stolom a myslím, že tu chýba určitá rovnováha názorov. Pán doktor Bodnar hovoril veľmi vyvážene, treba povedať. A je vidieť, že sa drží svojej tradičnej línie, svojich e, názorov, hoci nie so všetkými týmito názormi e, povedzme súhlasím, ale v každom štáte je rozdelenie moci e, na tie tri piliere. Ale čo urobiť ak sa sudcovia zúčastnia politických demonstrácií a prezentujú svoje politické názory. Ako nakladať e, a postupovať v situácii, kedy sú sudcovia napríklad v televíznych show a stretávajú sa tam s politikmi. Napríklad Valdemar Žurek, sa, e, sudca, sa zúčastňuje programu, kde sa stýka s občianskými politikmi a ďalšími osobami, ako postupovať v situácii, kedy sudcovia sa zúčastňujú opozičných akcií a vyhlasujú, vyhlasujú stanoviská ohľadom toho, ako by mal štát vyzerať v tom najširšom kontexte. Podľa mňa to skutočne je útok na rozdelenie moci a sudcovia majú komunikovať e, prostredníctvom súdnych výnosov, rozhodnutí. Taký človek je sudca. Sudca nemá čo robiť v politickej činnosti. Viem, že v niektorých krajinách môžu byť sudcovia členmi politických strán, napríklad v Nemecku, ale to je zle. To treba zmeniť. A preto hovorím, že je potrebné vydať sa k smerom k apolitickosti sudcov. Polská ústava zakazuje sudcom, aby boli členmi politických strán a aby sa angažovali v politike, v politike a nesmú byť ani členmi odborov. Preto majú svoje vlastné asociácie, ktoré eh, predstavujú ich pracovné záujmy a do akej miery toto je ústavné či neústavné, tak to samozrejme je ďalšia téma na diskusiu. No ale teraz tu máme situáciu, keď toto treba vyvážiť a to som vlastne chcel povedať. A ešte jedna vec. Zaznelo tu, že minister spravodlivosti je zároveň e, generálny prokurátor. To je model známy z mnohých krajín a v Polsku to tak bolo v rokoch 2010 a e, v Polsku to bolo tak, že e, tie funkcie boli rozdelené v rokoch 2010 až 2015, ale tie funkcie ináč e, teda boli spojené. Ďakujem pani Intveld. Tu ide o dialog medzi hluchými, pretože zaznelo veľa argumentov od nezávislých expertov na e, pódiu a reakcia zo strany polských občanov poslancov je stále tá istá. Nie je to spravodlivé, hovoria. Nerešpektujú nás, nepočúvajú nás a potom začnú poukazovať na iné krajiny. Ale tam to robia takisto. Ale prečo e, nevznesiete nejaké skutočné protiargumenty, efektívne protiargumenty. Nehrajte sa na obete. Vy nie ste, vy nie ste obete vy podkopávate nezávislosť súdnictva a po, zopakujem, čo som povedala predtým. To vôbec nesúvisí s vašim právom na názor, pán Jurek. Máte agendu, ktorá, ktorá predpokladá podkopávanie nezávislosti súdnictva, ale práv žien, e, vyznania práv LGBTI a tak ďalej. Toto je vaša agenda. Takže nehrajte sa na obeď. Vy nie ste obeď udalosťami. A otázka teraz na panel. Prvá otázka je táto. E, bol vydaný celý rad e, európskych zatýkacích príkazov, ktoré vydali polskí sudcovia, írsky a holandský, aj nemecký sudca. Niekoľko sudcov um, odmietlo tieto zatýkacie príkazy vykonať. Írsky E, sudca ho medzi tým vykonal, nie som si teda úplne istá, hovorí rečnička. E, ste si vedomi iných prípadov, to znamená, že by sa toto šírilo alebo zhoršovalo, alebo či to boli len ojedinelé incidenty. A druhá otázka. Nacionalisti vždy hovoria, my robíme E, to, čo sa robí aj v iných krajinách, veď sa pozrite na Nemecko, pozrite sa na tých e, spolitizovaných sudcov, to je hrozné a tak ďalej. Ale ide o to, že sú samozrejme prvky v polskom systéme, ktoré takisto existujú v iných krajinách, ale úplne v inom kontexte s oveľa e, silnejším systémom kontrola protivách, takže chcem sa dozvedieť trocha viac o tomto kontexte, aby sme a, a, e, jednoducho mohli argumentovať pod tým, tým zjednodušujúcim e, argumentom, ktoré tu uvádzajú kolegovia. Pani Pitera, prosím, nakoniec. Dostanie slovo panel. Dziękuję, panie przewodniczący. Po pierwsze chciałam... Od... Ďakujem, pán predseda, pán predsedajúci. Ja by som uh, chcela zareagovať uh, na to, čo tu odznelo o sudcoch e, a o tom, či sa združujú v nejakých spolkoch proti súčasnej moci. Máme tu rozhodnutie z roku 90 a 2010 a skutočne nie je to nič, čo by bolo zamerané proti súčasnej vláde. Tie asociácie, o ktorých hovorím, predstaviteľia týchto asociácií reprezentujú e, prostredie súdnictva, napríklad e, pri rokovaniach v parlamente. Takže to je prvá vec. A potom ešte, prečo súdci, súdcovia vystupujú v televízii? Treba si povedať, že aktívne vystupuje aj súčasná predsednička e, súdneho, ústavného súdu a aj tá sa pohybuje na hranici politických výrokov. Treba povedať toto. Najvyšší súd aj ústavný súd boli obaja v podstate obe tieto inštitúcie boli, boli zničené. Bol zničený systém občianskej e, civilnej služby a e, zrušili sa pravidlá umožňujúce zamestnávanie e, napríklad e, členov strán a podobne. E, a zmenilo sa financovanie mimo vládnych organizácií, to je v rukách štátu. Máme tu takisto aj pokus o tzv. repolonizáciu médií, ktoré majú zahraničný kapitál, e, právne e, médiá sú v podstate dnes e, stranické, stranickými médiami a je to jasné hneď na prvý pohľad, nemusíme ani poznať všetky zásady nezávislosti. Skutočne sú tam neuveriteľné materiály, ktoré sa vysielajú a v tejto súvislosti chcem ešte upriamiť pozornosť na jeden bod, o ktorom sa doposiaľ nehovorilo. Chcel by som požiadať pána Bodnára, pána Onusmana, aby to doplnil. Nič sa tu nepovedalo o tom, v akej situácii sú poslanci. Povedalo sa tu, že um, dôchodky poslancov budú o polovinu uh, znižené a hneď sa to realizovalo. Okrem toho, uh, predseda parlamentu má teraz právo moc znížiť alebo zrušiť e, dôchodok poslancovi bez uvedenia dôvodu a bez možnosti, aby sa taký poslanec odvolal. Ak sa toto v Polsku deje, tak e, povedzte mi, e, v ktorom inom parlamente niečo podobné sa môže stať. S ktorým iným parlamentom by ste to mohli porovnať? To, čo sa teraz deje v Polsku, je skutočne hrozné. Všetko je to na webových stránkach a prosím, aby ste sa nepohoršovali nad tým, čo sa deje v tomto parlamente, ale zaoberajte sa skôr polským parlamentom. Toto, toto sú veľmi citlivé otázky, o ktorých tu hovoríme, takže prosím kolegovia, príliš nejak si tu nevymienite názory medzi sebou, veďme diskusiu. Niektorí sa zase začali hlásiť do diskusie. Nemali by sme zabúdať, že máme obmedzený čas. Ja vám dám 30 sekúnd. Môžete zareagovať na niečo, čo tu bolo povedané, ale potom sa vrátime k nášmu panelu, tak aby sa nám všetko podarilo načas stihnúť. Pán Karsky, ďakujem. Pani Pitera ma citovala láskavo a dokonca si ma prišla aj vypočuť. Ja som tu od začiatku diskusie. Vás som si nevšimol, prepašte za zlomyselnú poznámku. Chcel som povedať jednu vec o politických aktivitách niektorých polských sudcov. Chcel som spomenúť tých sudcov, ktorí v podstate vydávajú verdikty, nehovorím o ich mediálnych aktivitách, o aktivitách re- hovorcov alebo predsedov súdov, ako napríklad predsedu ústavného súdu alebo hovorcu najvyššieho súdu alebo predsedu e, administratívnej správnej rady alebo jeho hovorcu, pretože títo ľudia majú administratívne funkcie, takže pokiaľ nejaký obyčajný sudca, ktorý má byť nezávislý, sa zúčastní na demonstráciách a vyjadriť na svoje politické názory, tak v podstate už nie je nestranný, ale už môžeme takúto osobu vnímať ako niekoho, kto je, kto zaujal určité stanovisko, určitú stranu. Dobre, nebuďme prosím osobní. Teraz sa vrátime k nášmu panelu. Niektorí musia o 5. odísť, napríklad pán Jurek, ktorý kladol otázky špecificky pánu Bodnárovi a preto sa naši panelisti vyjadria v opačnom poradí, než hovorili na úvod. Takže ako prvý bude hovoriť pán Bodnár a potom ostatní dvaja. Dobre, takže ja môžem hovoriť prvý. Ďakujem za tieto otázky. Vyjadriem sa k otázke pána Jureka. Predovšetkým netreba zabúdať, že je tu rozsudok ohľadom pána C. Je to rozsudok súdneho dvora. Týkalo sa to vydania írsk, pardon, polského občana z Írska do Polska. A v podstate toto je taký test. Ehm, čo by mal súd robiť predtým, než rozhodne o vydaní takejto osoby späť do Polska. Máme tu sudcov z iných krajín, aj zo Španielska, z Holandska. Tí začali klásť otázky a začali zvažovať, či môžete implementovať európsky zatýkací príkaz Také, v takomto prípade, či sú splnené všetky podmienky, či je v Polsku ohrozená súd, nezávislosť súdov. Ale súdca Donnelly z Írska vykonal tento test a zistil, že napriek vyhláseniam, ktoré by sa dali považovať za porušenie prezumcie neviny zo strany e, ministra spravodlivosti, tak táto sudkynia zistila, že e, dotyčný môže byť vydaný späť do Polska. Takže podľa mňa, pokiaľ nejaký právnik e, podá sťažnosť a tvrdí, že v Polsku je ohrozený spravodlivý proces, tak sudca nemá inú možnosť. On musí v podstate prejsť celým týmto postupom a potom musí rozhodnúť, či vydá tú osobu alebo nie. Čo sa týka ochrany života v rámci polského práva, tak polské právo vytvára rovnováhu na jednej strane medzi eh, ochranou života a na druhej strane medzi ochranou hodnot v spoločnosti. Takže v rámci polského práva je treba určiť, v ktorých prípadoch je ukončenie tehotenstva možné a je mojou úlohou v tomto zmysle je potom preveriť, či e, sa naplnil tento zákon alebo jeho kritéria, pokiaľ žena sa nachádza v takejto situácii, či má mať prístup k takýmto službám a podľa mňa sú tam určité problémy, nechcem zachádzať do detajlov, ale v podstate vždy to závisí na určité diskusii. A ja ako ombudsman by som nemohla hovoriť, či má ten zákon liberalizovaný, alebo e, či by mal byť prísnejší. Mnohé otázky sa týkali toho, čo sa deje so súdnym systémom a ako sa má vykonávať správny dohľad a či sú ohrozené základné slobody Samozrejme sú tu mnohé emócie, mnohé možnosti vyviať tlak na sudcov a často nie je úplne jasné, či rozsudok je v súlade s legislatívnymi aktami a s ústavou, alebo či tam sú ešte nejaké dodatočné politické aspekty, ktoré ten sudca bral do úvahy. A je tam samozrejme riziko, že tento sudca možno by potom musel e, podstúpiť nejaký disciplinárny postup. Takže je treba povedať, že dobre, bol tento postup vykonaný a vidíme, že tento postup, alebo toto konanie e, prebiehalo tak, že situácia súdcov sa zhoršila. Jedna z reforiem je zavedenie je vytvorenie komory, ktorá sa venuje osobitným odvolacím konaniam. Toto, podlie, toto oddelenie podlieha generálnemu prokurátorovi a môj sa to týka napríklad prípadov, ktoré e, sú v súvislosti s zraniteľnými menšinami. No a generálny prokurátor potom môže e, do určitej miery začať prepisovať jurisprudenciu v určitých ideologicky citlivých prípadoch. Takže tam samozrejme toto riziko, ja ho vnímam, ale v takejto konkrétnej situácii sa vytvára taká atmosféra, kde si sudcovia myslia, že by mali byť viacej viazaní ústavou a v mnohých prípadoch vydali zaujímavé a dobré stanoviska alebo rozsudky v súvislosti s ľudskými právami, napríklad čo sa týka zatknutých občanov na demonstráciách alebo zákazu verejného zhromažďovania. Takže tam preukázali svoju nezávislosť. To, čo povedal pán Karsky ohľadom účasti na demonstráciách, ja by som chcela povedať, že podľa mňa je štandardným ľudským právom, že pokiaľ sa určitá otázka e, pokiaľ teda hovoríme len o nezávislosti sudcov, tak sudcovia majú nárok sa zúčastniť na demonstráciách. Ja vám kľudne ukážem aj medzinárodný rozsudok, ktorý rieši túto otázku. A tam sa hovorí, že pokiaľ sa to týka e, právneho štátu a jeho zásadných princípov, tak e, sudcovia majú právo sa zúčastňovať v demonstráciách. Máme pána Adama Šemboša, ktorý bol e, sudcom dôchodku a zúčastňoval sa na demonstráciách, má teraz cez 80 rokov a myslím si, že tu sa prejavil tento človek eticky. A tomu, čo podala pani Pitera ohľadom úlohy parlamentu, áno, v Polsku pozorujeme postupnú marginalizáciu parlamentu tým, že sa obmedzuje doba vyhradená diskusia, ale taktiež sa zavádzajú rôzne opatrenia, kde sa penalizujú poslanci. Napríklad tu zaujímavý prípad, ktorý sa dostal až k Európskemu súdnemu dvoru pro ľudské práva. Týkalo sa to pána e, e, Šterbu. A ďalej tu bol príklad Karačoni a ďalší. A hovorilo sa tam o tom, že by tam mal byť možnosť špecifického postupu, pokiaľ je poslanec penalizovaný za e, svoje kroky v rámci parlamentu. Ja si myslím, že pán Šterba má veľkú šancu tento prípad vyhrať. Ďakujeme, pán Bodnár. Prosím, nezabúdajte, že vždy musíme brať do úvahy časovú štruktúru. A ďalej bude hovoriť pán Sterk, maximálne 5 minút. Chcem povedať dve veci. Po prvé, zapojenie sudcov do politiky. Plne súhlasím s tým, čo povedal pán Bodnár, že je, sú tam obmedzené možnosti, ale pokiaľ ide o základné hodnoty právneho štátu, tak je to e, ich povinnosť, toto nie je takto stanovené len v e, americkej jurisprudencii, ale aj v európskej. A Európska asociácia sudcov taktiež vydala stanovisko v tomto zmysle. Takže toľko k sudcom a politike. Ďalej sa chcem vyjadriť k rôznym prvkom, ktorých, ktorých koná polská vláda, čo sa týka zlúčenia pozície minister spravodlivosti a generálneho prokurátora. Áno, sú v Európe iné krajiny, ktoré majú podobný systém a sú aj také krajiny, kde e, justičná rada je volená parlamentom a taktiež pre každý prvok e, vykonaných reforiem by sme našli príklady aj v iných štátoch. To je pravda, ale pokiaľ sa pozrite na tú reformu celkovo, tak je vidieť, že je tam nedostatočný kontrolný systém a to si myslím, že toto je to najzásadnejšie, o čom sa hovorí v rozhodnutí súdneho dvora, že je nedostatočný systém kontroly, ktorý je tam zaručený. Ďakujem. Pán Šolcen, pán sa bude hovoriť veľmi stručne a budem nadvezovať na to, čo povedal pán Sterk. Myslím si, že stanoviska Bernátskej komisie, dokonca aj v komplikovaných oblastiach, sú vítané. A rada je, a otázka je prečo? Nuž preto, že skupina expertov ktorí boli menovaní do Benátskej komisie, že títo experti pochádzajú z rôznych právnych kultúr a kontextov a taktiež majú odlišné úlohy a povolania. Niektorí z nich sú profesori, iní sú sudcovi a tak ďalej. Takže máme tam skutočne dobre namiešanú expertízu. A tým pádom máme stanoviska, ktoré sa sústreďujú len na právne aspekty. A máme tu problémy, ktoré sú komplikované. Problém v prípade Polska, a ten najväčší, to je otázka úradu generálneho prokurátora. Čo sa týka prokurátora, tak tam sú veľké rozdiely a je ich tam viac než v prípade nezávislosti sudcov. A posledná vec. o ktorých chcem hovoriť, je, že tu hovoríme o veľmi výrazných veciach. Napríklad, ako som už hovoril, že ústavný súd môže zrušiť rozhodnutia len na základe dvojtretinovej väčšiny. Prepašte, ale niečo takéto nemajú už nemajú vôbec nikde. A taktiež je pravda, že v mnohých prípadoch sú polskí právnici veľmi dobrí a poznajú kultúru iných krajín a môžu nájsť aj prepojenia medzi jednotlivými právnymi systémami a povedať, dobre, je to ešte tento aspekt alebo tento. A v tomto je práve sila e, stanovisk Benátskej komisie. Pokiaľ sa pozriete na úrad ministra spravodlivosti, tam je skutočne e, veľká koncentrácia moci, ale potom tam je úrad e, prokurátora, tam je to rovnako. Montesquieu hovorieval, že moc môže v podstate zablokovať moc. A tomu Benátska komisia hovorí nie a sme, hovoríme to nepoliticky. Áno, ďakujem za predovšetkým tá, tá posled, to posledná citácia bola veľmi silná. Ďakujem vám, uvidíme sa na budúce. Alors, on va commencer dans le prochain panel. C'est le panel Academia. Takže máme tu ďalej akademický panel, občanská spoločnosť a chcem vyzvať ďalších rečníkov a hostí, aby sa usadili na našom paneli a predniesli prezentácie. Now, as foreseen, we're moving to the Takže tak, ako bolo naplánované, prechádzame k tretej časti tohto dôležitého panelu ohľadom situácie právneho štátu v Polsku. Máme tu zástupcov akadémie, akademickej obce a občianskej spoločnosti. Je tu profesor Laurent Peš, ktorý je profesor európskeho práva na Middlesexskej univerzite v Londýne. Ďalej je tu doktor Timoteus Zich, ktorý je e, asistujúcim profesorom na e, oddelení e, teórie a filozofie práva na právnickej fakulte na Univerzite Štefana Vyžinského vo Varšave. Ďalej je tu pán Michal Vavrikievič, ktorý je právnikom. Vyslovil som to správne? Nie. Prepačte. Bolo to až také hrozné, alebo iba trochu skomolené. Takže právnik, z organizácie Voľné súdy, Slobodné súdy a dňa, ďalej tu pani Malgožata Šuleka z Helsinskej nadácie pro ľudské práva. My už sme s niektorými rečníkmi mali príležitosť diskutovať v minulosti, taktiež keď sme navštívili s delegáciou výboru LIBE Varšavu, tam sme hovorili s pánom Zichom a s pánom Bavrikievičom, ktorý tam zastupoval teda iniciatívu Slobodné súdy. Ďalej tam bol pán Novický a to bol teda iný zástupca Helsinskej nadácie pre ľudské práva, ktorá má, táto nadácia má teda veľmi dobrú reputáciu. A teraz naši rečníci budú hovoriť každý 8 minút a potom odozdáme slovo Našim poslancom môžu budú môcť klásť otázky. Prepokladám, že pán Pek začne. Ďakujem. Takže začnem rovno. Najprv podal 10 minút, teraz hovoríte 8. Dobre. Môže to byť 8 alebo 10, ale nie viac, pretože máme obmedzený čas. Takže začnem. Včera skončila lehota, ktorú dostali polské úrady na splnenie eh, predbežného rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru. A je zaujímavé, dnes sme zistili, že britská, polská vláda pardon, čakala do poslednej chvíle, aby predložila akčný plán, miesto toho, aby nám povedali, ako konkrétne tento, eh, roz, tento, toto rozhodnutie bude implementované. Takže vyzerá to tak, že sa zase snažia naťahovať čas. A taktiež je zaujímavé, že polský prezident, pokiaľ mám správne informácie, miesto toho, aby povedal, akým spôsobom konkrétne eh, budú postupovať, obvinil Polský súd, eh, pardon, Európsky súdny dvor, že vo svojom rozhodnutí zašiel príliš ďaleko. všeobecné pohrdanie právnom, právnym štátom, ktorú sme svetkami v Polsku, je podľa mňa bezprecedentné, nie je to nič nové, čo sa tam deje teraz. No a v niekoľkých týždňoch predtým, než prišlo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, som bol šokovaný, keď som videl, že výkonná moc v Polsku rovno odmietala postupovať podľa e, zmrazovacieho príkazu e, Národného súdu alebo Najvyššieho súdu. Ale už toto nie je poprvýkrát, zabudlo sa na to, ale je to rovnaká, rovnaké odvetvie výkonnej moci ako to, ktoré v minulosti v decembri 2016 odmietlo taktiež rozhodnutie Najvyššieho súdu. Toto je obsiahnuté aj v mnohých e, odporúčaniach v súvislosti so stavom právneho štátu v Polsku. Sme no, v bezprecedentnej situácii. Máme členský štát, v ktorom nie je žiadny e, účinný prostriedok nápravy od roku 2016 a polská výkonná moc a zákonodárci v podstate môžu si robiť, čo chcú, nezávislo od toho, či to je alebo nie je v súlade s polskou ústavou. Do veľkej miery toto je podľa mňa bezprecedentné a plne to odôvodňuje e, aktiváciu od článku 7 odseku 1 v decembri 2017 a môj osobný názor je ten, že komisia to mala urobiť v júli 2017 a nemala čakať na to, čo malo byť novou legislatívou a ktorá opäť nesplnila princípy právneho štátu. Dalo sa to čakať podľa toho, čo sme tam videli. Ja som um, profesorom európskeho práva a expertom na právny štát už po mnohé roky, takže hovorím, že toto sa dalo čakať, čo sme svedkami v Polsku, toto je zneužívanie princípu úprimnej spolupráce, ktorý je stanovený v zmluve. Tri roky, alebo takmer tri roky po aktivácii článku 7, tam sme mali štyri odporúčania ohľadom právneho štátu, dve formálne vypočutia. A kde sa nachádzame teraz? Zlepšila sa situácia? Moja krátka odpoveď je nie. Situácia sa asi ešte zhoršila. Článok 7 a procedúra v stanovená musí pokračovať. Naďalej sa nedoriešili mnohé otázky súvisiace s právnym štátom. Nemám dosť času, takže nemôžem uvádzať konkrétne všetky odporúčania, ktoré boli vytrvalo ignorované zo strany bolskej vlády. Týchto odporúčaní je vedla veľa vrátane toho najdôležitejšieho a síce, že polské úrady naďalej neplne odporúčania komisie v súvislosti s potrebou znovu nastolenia nezávislosti a legitimnosti ústavného súdu, ktorý má byť garantom e, polskej ústavy. Pretože právny štát neexistuje, pokiaľ ústava môže byť porušovaná ľubovoľne legislatívnou a výkonnou mocou. A preto súhlasím s diagnózou komisie. Najdôležitejšia otázka v prípade Polska je asi to, prečo sme nadiaľ v takejto situácii, prečo je tam takéto očividné neplnenie odporúčaní komisie, ale aj ďalších orgánov pracujúcich s otázkami právneho štátu. Žiadna globálna organizácia nie je taká, ktorá by nekritizovala v tejto oblasti menované reformy. K tomu sa ešte vrátim, keďže podľa mňa to nie sú žiadne reformy. A podľa mňa polské orgány sa naučili sa poučili od Maďarska a od situácie v Maďarsku a zistili, že pokiaľ sa budete tváriť, že chcete viesť dialog a budete naťahovať čas, tak si môžete všetko meniť, ako sa vám to e, bude chcieť a potom, čo sa Európska únia konečne zobudí, tak už je neskoro, pretože tie zmeny sú nezvratné. No a to predbežné rozhodnutie Európskeho súdneho dvora poskytuje určitú nádej po prvýkrát, krát že by sme sa vrátili do dôv pred implementáciou zákona o Najvyššom súde. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, ďalší, ten autokratický krok, ako tomu hovorím, popierať to, čo je zrejme, napriek tomu, že to znie absurdne. A vidíte, že sa tu využíva orvelovský double speak, a toto je skutočne desivé. Keď hovoríme o justičných reformách, tak hovoríme o čom? Hovoríme tu o jasných a systematicky opakovaných útokoch na nezávislosť súdneho systému a táto nezávislosť je kľúčovým aspektom celého právneho poriadku a taktiež je základným e, prvkom členstva v EÚ. Či sa vám to nepáči alebo nie, je to zakotvené v zmluvách. Takže nemôže tam byť nejaká e, ľubovoľná vláda e, stanoveného lídra a robiť iba nejaké kozmetické úpravy a, a také na oko ústupky. Takže skutočne, ako to tam vyzerá, to je desivé. No a v tomto kontexte je tiež dôležité pripomenúť kľúčové odporúčanie, ktoré bolo opakovane porušované zo strany polských úradov. Bohužiaľ, komisia opakovane žiadala o zmeny, nehovorím reformy, o zmeny v justičnom systéme, ktoré musia byť vždy pripravené v úzkej spolupráci s týmto justičným systémom a ďalšími zúčastnenými stranami a toto bolo úplne prvé odporúčanie v súvislosti s právnym štátom a bolo to z roku 2016 pera komisie. Takže ja si myslím, že čím skôr sa spamätáme a uvedomme si tú hrozbu, pretože e, degradácia právneho štátu neohrozuje len právny poriadok v Polsku, ale v podstate právny systém v celej EÚ. Čím skôr sa zobudíme, tým skôr sa nám podarí a tým lepšie sa nám podarí ten, tento problém e, vyriešiť. A ja som dnes ráno vo vlaku do Bruselu si čítal o hľadom Rumunska, pretože táto zlá prax sa presúva a my tu nehovoríme o tom, že sa zlepšujú národné právne systémy. Hovoríme o tom, tu o tom, že sa zneužíva komparatívne právo, aby sa právne systémy zhoršovali. A v každom prípade komparatívne právo je irrelevantné, pretože východiskovým bodom diskusie by malo byť to, či zmeny v Polskej organizácii ústečného systému sú v súlade s Polskou ústavou jedno, čo majú v Nemecku. Vy si musíte vždy uvedomiť, čo máte vo svojej vlastnej ústave. Nemôžete využívať komparatívne právo na porušovanie vlastného ústavného poriadku. Predovšetkým, pokiaľ e, ste nesprávne pochopili lekcie komparatívneho práva. Takže mám obmedzený čas. Čo sa týka vzájomnej dôvery, vzájomného uznávania, ide tu o všetko, čo je stanovené v európskom práve. Ako som povedal, tu degradácia právneho štátu, nede tu len nejaký prázdny dialog, už nemôžeme ďalej rozhodnutia odsúvať, je treba konať teraz. V prípade Polska, ale to je dôležité nielen pre Polsku, ale pre celú EÚ. Ďakujem. Dobre, ste sa pridržali pridelného rečníckého času. Teraz prejdeme k druhému panelistovi, to je pán Zich. Máte slovo na 10 minút. Vážení členovia tohto výboru, poslankyne, poslanci, ďakujem vám za pozornosť. Problémy súdov v Poľsku sú horúcimi témami, ktoré sa debatujú v európskej politike veľmi často v poslednom čase. A vyjadrilo sa veľa všeobecných výrokov o situácii poľského súdnictva. Ale ak zostaneme pri konkrétnych podrobnostiach a ak rozanalizujeme argumenty všetkých strán eh, tohto konfliktu, uvidíme, že tieto témy sú spletitejšie, než by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Samozrejme je mimoriadne ťažké poskytnúť všezahrňajúci pohľad na situáciu za 10 minút. A preto som vám priniesol túto štúdiu, odporúčam vám ju. Tá sa týka reformy justície v Poľsku a veľmi rád vám ju poskytnem. Dám vám link na digitálnu verziu ale zatiaľ iba niekoľko e, vecí najdôležitejších v polskom súdnictve, aby som možno oživil trošku túto diskusiu. Sústredím sa na tie argumenty, ktoré doteraz neboli prezentované. Prvá vec, ale má veľkú dôležitosť a závažnosť je súdnictvo začala mať problémy v júni 2015, keď prišiel do platnosti nový zákon, ktorý, ktorý podala vládna koalícia. Začala kontroverzné tranzície v postupe voľby sudcov. Podľa ústavných noriem sa majú sudcovia voliť až ďalším parlamentom tento pokus bol neskôr vyhlásený za protiústavný. Nevyprovokovali sa žiadne veľké opozičné protesty, ani mimovládky v Poľsku, ani medzinárodné komunity nezareagovali, čo je vo veľmi ostrom protiklade k neskorším krokom, kedy sa začalo reagovať inak, ako to bolo veľmi dobre popísané už dnešnými diskusiami diskusiami, nebudem sa k tomu vrácať. Druhý, druhá dôležitá vec, ktorú by som chcel eh, nadniesť, je, je nesprávne vyhlásiť, že teraz, dnes, je ústavný súd eh, akoby podriadený poľskej vláde. Minulý týždeň ústavný súd zablokoval veľmi dôležitú penzínu reformu. Tento zákon bol jasne v záujme vlády, vláda ho chcela presadiť. A bolo mnoho takýchto rozsudkov za ostatných niekoľko mesiacov podobných, vrátane prípadu pravidel vykonávania prehliadok políciou Pán Bodnar, ombudsman, sa na tom sústredil. Je to prípad K17 lomeno 14. Dôležitý rozsudok tohto súdu znie, že policajné zložky môžu prehliadať vozidla a osoby za určitých podmienok a ak to, ak to tak nerobia, je to protiústavné. Takže veľmi často orgány takto činné sú kritizované. A bolo to proti názoru vlády a parlamentu takýto rozsudok. A bolo to však v súlade s odporúčaniami doktora Bodnára. Zároveň bolo treba, je treba povedať, že jednomyselne sa panel rozhodol Boli tam štyria sudcovia, ktorých zvolili nedávno a jeden, ktorého zvolili predtým. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je ďalšia fáza sporu, ktorý sa týka súdnictva. Je to fáza, ktorá vyžaduje reformu štruktúry súdnictva v našej krajine. Significant eh, controversy the, the basic problems. Je to kontroverzná téma. Problém súdnictva sa zhoršil tým, že sa mu už nedôveruje v Poľsku a identifikovali sa s tým politické a e, civilné skupiny. Viedrili sa takto nesúhlasne k, ku krokom, ktoré mnohí urobili. Čo sa týka troch veľkých inštitúcií, ktoré boli reformované, a to Najvyšší súd, Národná rada, súd, Národná súdna rada a napokon celkový systém súdov všetkých súdov v Poľsku. Je dôležité počiarknúť tieto aspekty reformy. O tom sa ešte nehovorilo až doteraz, pretože sa tu hovorilo o mnohých iných sporných otázkach, ale o tejto zatiaľ ešte nie. nie. Nebudem opakovať tie, o ktorých sa tu hovorilo. Je dôležité vzniesť aj iné. Mnohé aspekty reformy neboli zatiaľ kritizované vrátane nestrannosti, problémov s nestrannosťou súdnych postupov a transparentnosťou. Príklad. Zákony o bežných súdoch e, zaviedli veľké zmeny, čo sa týka miesta, kde sa konajú súdy, súdne spory. Teraz sa to robí náhodne, elektronický systém to vyberá a je to podobné v prípade ústavného súdu, keď panely súdcov sa vyberajú na základe abecedného poriadku. E, myslím si, že to má dobrý vplyv na e, prípady, na jednotlivé prípady, ktoré sa predtým mohli presúvať Dokonca občianský súd sa mohol dostať e, trestnoprávny prípad bez svojho vlastného súhlasu. Samozrejme, že tu sa sústredili mnohé protesty na osobné e, zmeny na súdoch, čo bolo jadro diskusií. A takisto e, tu by som rád vám predostrel niekoľko dôležitých argumentov. Nový, nový zákon o súdoch bol široko kritizovaný za nejaké pochybné ustanovenia, napríklad predsedovia súdov bez autorizácie Národnej súdnej rady boli vymenovávaní a podobne. Ale žiadne čistky sa nevykonali medzi polskými sudcami, ako sa to očakávalo, keď vstúpil pred mesiacmi tento sú do platnosti. Zatiaľ žiadne sa nepozorovali a vyhlásilo sa dokonca, že sa ani žiadne čistky konať nebudú. Predsedovia súdov nepridelujú viac prípady jednotlivým súdcom. Dôležitosť osobných zmien na súdoch nie je až taká významná. V minulosti bola významnejšia. Najspornejšia otázka je súčasný zákon týkajúci sa Najvyššieho súdu. Tento zákon vstúpil do platnosti e, v júli tohto roka, do účinnosti. A už sme si vypočuli mnohé argumenty, ktoré sa týkajú tohto zákona, ktorý rozšíril zloženie Najvyššieho súdu a zároveň znížil vek odchodu do dôchodku jednotlivých sudcov. Chcem dodať, že sa tu vyjadrili určité legitímne obavy, ale zároveň treba povedať, že vek odchodu do dôchodku, ktorý bol zavedený pre súdcov ústavného súdu, 65 rokov pre mužov a 64 pre ženy, sa nelíši od e, odchodu na dôchodok pre ostatných a te, táto reforma bola zavedená viac menej v tom istom čase. Pred pár mesiacov vstúpila do platnosti norma, kedy ženy, súdkyne, ak chcú, môžu odísť do dôchodku, keď e, budú mať 64 rokov, ale keďže sa vznesli námietky proti týmto rozdielom medzi pohľaviami, zjednotilo sa novelizáciou, zjednotil sa tento vek odchodu do dôchodku na 65. Ide tu o článok 180 sekcia C, odsek C Polskej ústavy o odchode sudcov na dôchodku alebo prepustení sudcov. Táto vec je takisto komplikovaná, pretože oponenti takéhoto kroku tvrdia, že tento krok nie je proporčný, najmä v prípade najvyšších súdov a predsedu Najvyššieho súdu, prvého predsedu. A záverom by som rád e, veľmi krátko spomenul niekoľko prípadov tém, ktoré boli podľa mňa nedostatočne zastúpené v tejto diskusii dnes. Of course, uh, there, there have been lots of important arguments that have been... Uh... tu iné dôležité argumenty, to je pravda. Ale zároveň sme si vypočuli mnohé pri veľmi všeobecné výroky a mnohé tieto všeobecné výroky sa nezameriavali na problém súdníctva vôbec. Konštruktívny dialog musí vychádzať z preskúmania faktov a nie z všeobecných výrokov. Toľko z mojej strany. Ďakujeme pekne. Chcem poďakovať pána Lópeza, Lópezovi Aguilerovi, že ma nahradil. Je mi ľúto, že som si nemohol vypočuť pána profesora Pecha a e, väčšinu tých materiálov. Dúfam, že pri otázkach sa dozvieme ešte z tejto tematiky viac. Viem, že ste naozaj spolu s kolegami sa veľmi tomu venovali. Narobili ste sa na tom. Uvidíme, ako ľudia budú reagovať na vaše prednášky. Michal Vavrikievič bude ďalším rečníkom, je právnikom. Nech sa páči váš príspevok, vítame vás tu. Ďakujeme pekne, ďakujem pán predsedajúci, ctené poslankyne, poslanci, dámy a páni. V mojej krátkej prezentácii by som rád upriamil vašu pozornosť ako praktikujúci E, právnik. Na niektoré iné aspekty situácie v Poľsku v súvislosti s nezávislosťou súdnictva. Sme v situácii e, z pohľadu právneho štátu, kedy veľký krok bol urobený zo strany Európskej inštitúcií. Komisia sa stiažovala, že dodatočné alebo predbežné opatrenia z Luxemburského súdu sú dôležitým nástrojom v právnej bitke, ktorá má e, navodiť zničenie nezávislého súdnictva v Poľsku. Súdcovia Najvyššieho súdu a Najvyššieho administratívneho súdu, i tých je až, asi 65, sa vrátili do práce a zasadajú vo, vo svojich e, tribunáloch a paneloch jedna súdkynia do roku 2020 napríklad bude zasadať na svojom poste v... A táto situácia je správna aj z hľadiska zmluv. A je to efektívna e, súdnická ochrana. Od 1. apríla tohto roka, kedy prišiel do účinnosti nový zákon, Ehm, od, tri čakáme na rozsudok e, súdneho dvora v tejto veci. Ale čo chcem zdôrazniť, tieto postupy nám ukazujú, že Európska únia a jej súdny systém má veľký vplyv. Za ostatné tri roky každý v Poľsku si myslel, že nič nedokáže zastaviť tento párny valec, ktorý ničil a drvil poľský systém súdnictva, až kým sa nezačalo spojené úsilie parlamentu, komisie, ktorá je strážkyňou zmluv a nezávislým, nezávislý súd sa pripojil k týmto aktivitám v mene občianskej spoločnosti Poliakov a veľkej väčšiny polských právnikov. V tomto mene by som vám rád poďakoval vám tejto snemovni, vám, poslankyňam a poslancom a komisii za odhodlanie a za úsilia chrániť právny štát v Poľsku. Ale tento postup za porušenie zmluv, ktorý sa teraz deje v, na súde a z ktorého zatiaľ vzýšli dočasné opatrenia, nestačia, aby sa ochránil právny štát a aby sa rešpektovali kritéria, ktoré platia v Európskom súdnom systéme. Musíme vedieť, že ešte stále máme pred sebou závažnú ústavnú krízu, máme závažný problém s ústavným súdom a odtiaľ rezonujú problémy, ktoré môžu vyústiť až do toho, že súdnictvo už nebude viac nezávislé. Že Benátska komisia sa vyjadrila v tomto duchu. Keďže poľské súdy sú nedostatočne nezávislé, je to závažný problém. Ale aký je najdôležitejší problém? Podľa mňa pôvodný hriech, ak to tak môžem nazvať, ktorý otravuje celý súdny systém v Polsku, je súčasná e, rada, súdna rada bola vybraná takým spôsobom, ktorý nie je konzistentný s Polskou ústavou a s medzinárodnými štandardmi nezávislosti súdcov a neposkytuje, ne, neplní svoju rolu takto poskladaná súdna rada ENCG. Podľa článku 186 Polskej ústavy ENCG by mala podporovať nezávislosť a chrániť nezávislosť súdov a sudcov. Je však úplne podriadená exekutíve a legislatívnym zložkám. Polsku. Ako, ako, ako zachovať nezávislosť súdnictva? Je to nemožné. Tento názor podporuje aj odborník na, polské, na ústavné právo, ktorý predseda medzinárodným organizáciám. A Európska komisia takisto zdieľa tento názor. Benátska komisia zdieľa tento názor. Mali sme šancu si ich oboch vypočuť, ich zastupiteľov. Takisto Európska rada súdcov sa dnes vyjadrila. ENCG, ako sme počuli od pána Sterka, pozastavila členstvo Polskej národnej súdnej rade. A to preto, že nesplňa štandardy, nesplňa kritéria nezávislosti, tie praktické. Ako ENCG v Poľsku pracuje, aké rozhodnutia prijíma a ako jej členovia hovoria, stačí na to pozrieť, stačí si to preskúmať. Títo členovia súdili Lešeka Mazova a novinár mal rešpektovať, sudcovia mali rešpektovať nezávislosť a on odpovedal, že si to skonzultujú s vládou, ako sa budú správať. ENCG tvrdí, že požiadovku začať disciplinárne konanie proti sudcovi Stanislavovi Zabockému, e, sudcovi Ústavného súdu, ktorý, je, ktorý rozhoduje trestnoprávne veci, nedovolil novému zvolenému sudcovi do Ústavného súdu e, urobiť kroky, pretože existuje predbežný rozkaz, ktorý vydal iný súd. Súdca Zabiucky to urobil jednoducho právnym spôsobom a teraz ho tento druhý súdca ohrozuje a tvrdí, že bude disciplinárny postup voči nemu. Ja zastupujem niekoľko súdcov ústavného súdu v konaniach a v odvolaniach sa proti rozhodnutiam e, Poľskej súdnej rady, proti takýmto negatívnym vyjadreniam sa na ich e, adresu voči ich kariére. Sú to sudcovia, ktorí boli odstránení z Najvyššieho súdu a z Najvyššieho administratívneho súdu týmito novými zákonmi. Keď spolu s kolegami sme poslali odvolanie priamo Polskej súdnej rade proti jej rozhodnutiu, rozhodnutiu te, te, tejto súdnej rady bolo iné, ako malo byť, pretože taký, takéto odvolanie malo byť poslané okamžite ďalej a bez toho, že by mali na to právo moc, oni sa rozhodli z procedurálneho hľadiska overovať toto odvolanie. Odmietli ho poslať priamo na najvyšší súd, kam ho poslať mali. Takto dnes funguje Polská súdna rada. Asociácia súdcov Justícia pripravila zvláštnu správu o podmienkách práce súdcov. Máme tu anonimnú pre, anonimný dotazník, ktorý vyplnilo 3000 sudcov v Poľsku a v tejto správe sa ukázalo, že 90 sudcov sa obáva, že je právo v Poľsku ohrozené a E, polovica z nich sa už stretla s politickým tlakom. tlakom. Toto je naozaj e, znepokojujúce, pretože by sme mali žiť v demokratickom štáte, ktorý musí rešpektovať základné hodnoty európskych zmluv. 92 e, a viac percent súdov odpovedala v tomto dotazníku, odpovedalo v tomto dotazníku, že Nová Polská súdna rada si neplní svoje ústavné povinnosti ako strážcovia nezávislosti súdnictva a 87% povedalo, že by e, súčasní členovia NCE mali rezignovať. V Polsku máme disciplinárne represie proti tým sudcom, jednoznačne, ktorí jednoznačne otvorene hovoria o nebezpečenstve pre právny štát. A e, sú teda e, postihovaní za zapájanie do e, rozpráv, debát alebo e, za organizovanie e, ukážok súdnych konaní a podobne. No a to je to, čo sa uvádza ako politická aktivita sudcov. Je to neuveriteľné, ale je to skutočné. Ústavný víkend, to je program, ktorý sa koná dvakrát za rok v stovkách e, škôl a zúčastňuje sa na ňom niekoľko e, stoviek e, sudcov. A to sú sudcovia, právnici, prokurátori a každý, každýkrát krát sa tam zapojí 15 tisíc E, žiakov a v posledných mesiacoch sa vyskytli pokusy o zastrašovanie takýchto sudcov a prokurátorov, ktorí sa zapájajú do tohto podujatia, ale toto je dobrý príklad toho, ako to funguje. Chcem napokon zdôrazniť, že polskí sudcovia veľmi odvážne odolávajú týmto represiám a sú nezávislí napriek tomu efektu zmrazovania a e, napriek e, oslabeniu inštitucionálnej ochrany ich nezávislosti a Polská občianská spoločnosť, a to chcem zdôrazniť, podporuje sudcov. Máme výbor pre ochranu e, sudcov 5 mimovládnych organizácií a občianských e, iniciatív, e, z asociácie sudcov a prokurátorov. Poskytujeme právnu aj morálnu podporu všetkým sudcom, ktorí sú obeťami represí a monitorujeme tieto prípady represí proti sudcom. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. My sme e, boli svetkami týchto iniciatív. A teraz stanovisko Helsinskej nadácie e, pani Suleka hm. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto príležitosť, e, aby sme tu e, za Helsinskú nadáciu pre ľudské práva mohli vyjadriť e, svoj názor. Mimovládne organizácie už 30 rokov monitorujú a sledujú situáciu v oblasti ľudských práv v Polsku a snažia sa Ehm, riešiť konkrétne e, prípady a takisto sa zaoberáme aj otázkou ústavného súdu. V roku 2015 bola v Polsku bezprecedentná vlna útokov na nezávislosť demokratických inštitúcií. Týka sa to všetkých kľúčových aspektov Uh, Eh, o spoločnosti súdnictva, nezávislých eh, médií, mimovládnych organizácií. Žiadna z tých zmien, ktoré nastali, nemožno, nemôže byť považovaná za nevyhnutné, eh, nevyhnutnú reformu. Ide skôr o podkopanie pozície týchto nezávislých inštitúcií a orgánov. Vidíme legislatívne zmeny, ktoré paralizujú nezávislé inštitúcie a robia ich závislé od politickej moci. Je to kombinované so zmenami politík, ktoré zmenšujú priestor pre niektoré z týchto inštitúcií a napokon, a to je takisto znepokojujúce, je vytváranie nepriateľskej atmosféry a zameranie na aktivity e, občianských e, združení a konkrétnych sudcov a prokurátorov. prokurátorov. Je to prejav snahy e, vládnej moci presadiť svojich ľudí do týchto e, organizácií. V prvom rade sa chcem zamerať na súdnictvo, ale Uvedomujem si, že po tomto dlhom zasadnutí už ste možno unavení všetkými tými okolnostiami, ktoré sa viažu k situácii súdnictva v Polsku, ale prosím, majte so mnou trochu trpezlivosť. E, vládna väčšina prijala nový systém a nových 15 zákonov ohľadom súdnictva, ale žiaden z týchto zákonov nerieši zásadné problémy e, polského súdnictva, napríklad e, neprimerané dĺžky súdnych konaní alebo dostatočný počet e, zamestnancov. Všetky tieto zmeny sa zameriavajú na tie prvky systému, ktoré zaručujú nezávislosť sudcov a mm, menovanie sudcov politizovaným a netransparentným spôsobom. Predchádzajúci rečníci hovorili o Národnej súdnej rade, Najvyššom súde ústavnom súde, ale chcem upriamiť vašu pozornosť na čistku v súdnictve e, v roku 2017 a na začiatku roku 2018, kedy minister ehm, spravodlivosti mohol odvolať predsedov súdov. Tí e, mnohí predsedovia boli odvolaný napríklad konkrétne jeden sudca, ktorý pracoval ako sudca 30 rokov a potom posledných 8 rokov bol odvolaný e, z funkcie predsedu e, súdu, len preto, že povedal jednu vetu, ktorá sa týkala ministra spravodlivosti. E, tieto kroky vlastne prebiehali úplne tajne, to znamená, nikto nebol konzultovaný, pokiaľ išlo o odvolanie jednotlivých predsedov. A, a, a, ministerstvo kontaktovalo niekoľkých sudcov a ponúklo im v podstate e, tieto uvoľnené pozície bez toho, aby o tom informoval e, predsedov súdov, ktorých sa to e, týkalo. A zaujímavé je aj to, a ešte viac znepokojujúce, že ľudia, s ktorými sme e, sa rozprávali, nám povedali, že sudcovia, ktorí boli vymenovaní do nových pozícií predsedov, boli sudcami, ktorí by predtým za normálnych okolností nikdy neboli kandidátmi na podobné funkcie a podobné zariadenie. Po druhé, chcem upriamiť vašu pozornosť na ďalší problém. Kríza právneho štátu za posledné tri roky rezonuje prakticky vo všetkých aspektoch spoločnosti a fungovania nezávislých inštitúcií. Občianská spoločnosť a mimovládne organizácie neboli e, doposiaľ e, predmetom e, vyjadrení v tejto rozprave ale treba povedať, že boli zrušené mnohé zmluvy eh, o spolupráci medzi mimovládnymi organizáciami a štátnymi orgánmi a štátnou správou a nastali systémové zmeny eh, v rozdeľovaní verejných fondov. Vítame preto všetky iniciatívy s cieľom podporiť mimovládne organizácie v Európskej únii, najmä nedávna myšlienka Európskeho nástroja prehodnoty mimovládne organizácie, ktoré sú diskriminované vo verejnej sfére, ako napríklad organizácie zamerané na migrantov a práva žien a iných menšín, sú predmetom útokov a nie sú zapájané do procesu sociálnych konzultácií. Za posledné tri roky v Polsku všetky kľúčové časti legislatívy boli e, prijaté v zrýchlenom konaní bez konzultácií. E, útok na právny štát a základné hodnoty a práva je viditeľný už po určitú dobu e, medzinárodné spoločenstvo by malo monitorovať situáciu v Polsku, aby sa zabránilo e, tomuto, e, týmto postupom. Ešte mám stále 3 minúty, hovorí rečnička, takže e, chcela by som mm, predsa len skončiť teraz a ten zvyšok svojej mm, rečníckej doby využiť na odpovede a otázky. Ďakujem. Áno, 7 minút to bolo presne, hovorí rečnička. A áno, ide o kvalitu, viac než o kvantitu, hovorí predseda. Povedali ste to, čo bolo potrebné a teraz e, chcem všetkým kolegám, kolegom povedať, e, že e, si cením vašu aktivitu a kvalitu vašich vyjadrení a celú atmosféru, ktorej sa táto rozpráva nesie. Vy ste súčasťou tej širšej občianskej spoločnosti a ste tu teda zástupcovia organizácií aj akademickej sféry, ktorí um, plníte uh, svoje poslanie. Ďakujem vám veľmi pekne a chcem poďakovať aj všetkým tým, ktorí tu zostali po celú dobu, všetkým kolegom, Takže Barbara, prosím, máte slovo a možnosť e, vzniesť otázku. Ďakujem, pán predseda. Ja by som si dovolila nesúhlasiť s posledným tvrdením pána predsedu. Nesúhlasím s tým, že všetky tieto vystúpenia boli obsahovo správne nesúhlasím, ospravedlňujem sa. Ja som ich všetky nepočul, hovorí predseda Ván. Chcela som sa spýtať pána doktora Zicha, či sa domnieva, že vystupoval vedecky a či aj jeho článok je vedecký, lebo ak to dobre chápem, tak právna veda nie je len národná. Sme v jednom európskom právnom priestore Predtým sa hovorilo, A pán profesor Scholzen hovoril o rôznych právnych kultúrach, ktoré sú súčasťou Benátskej komisie, takže veda to je niečo globálne. No a ja by som sa chcela spýtať, či keď píšete články a hovoríte tieto prejavy, či používate skutočne vedecké metódy, pretože tých polopravd rôznych a kvázi vedy už mám plné zuby. Vy ste začali v roku 2015, samozrejme, platforma, občianská platforma. Vytvorila tento stav. No a potom sa ukázalo, že ústavný súd e, vydal rozhodnutie na konci roku 2015, z ktorého vyplývalo, že dvaja ľudia, ktorých navrhla občianská platforma mm, do ústavného súdu, boli nominovaní e, protiústavne a protiprávne. A následne bol tento zákon v tejto časti spochybnený a bol tam celý rád ďalších stanovisk ústavného súdu, na ktorý sme sa odvolávali. Takže vy ste začali ten prejav, prejav v roku 2000, rokom 2015, ale treba povedať, že to boli poslanci občianskej platformy a PSL, ktorí požiadali súd, aby e, sa vyjadril, či ide o legálny alebo nelegálny návrh, lebo sami asi tušili, že robia niečo nesprávne. A okrem toho, prvá chyba je v tom, že vo všeobecnosti Internetové hlasovanie začne až od 1. januára 2019. Ten článok Řeči Pospolitej je z roku 2018 a hovorí sa tam o systéme a o etapách zavádzania elektronického hlasovania. No a ak ste si nezistili, ako to funguje, na súdoch, tak predpokladám, že aj vy ako právni teoretici sa zaoberáte empirickým výstupom, tak by vám povedali, že elektronické hlasovanie, losovanie už bolo aj predtým. E, žrebovanie teda. E, bolo všade, ale nie všade sa teda na to používali elektronické prostriedky. No a pokiaľ ide o dôchodkový vek, nebudem s vami polemizovať, poviem len toto. Situácia kedy sa zmenilo celé zloženie ústavného aj najvyššieho súdu a všet, vlastne aj zloženie predsednou, aj jednotliví predsedovia súdov. No keby to bolo tak, tak by minister spravodlivosti vlastne mohol robiť čokoľvek. Povedať napríklad, že tie, sú, tie funkcie sú doživotné. To nakoniec navrhol aj pre svojich sudcov a vysokoškolských učiteľov. Takže by som bola rada, keby ste odpovedali na to. Či vy, keď ste analyzovali a pripravovali tento svoj, svoj prejav, či ste skutočne vyhodnotili všetky odborné grémia, nielen teda mimovládne organizácie, ktoré takisto majú vynikajúcich odborníkov, ale či tie argumenty ste dali do protikladu z medzinárod, alebo či ste ich porovnávali s medzinárodnou vedou. Vy ste nepolemizovali, vy ste predstavovali len určité podivné fakty. Len veľmi stručne, veľmi stručná odpoveď. Chvíľočku, chvíľočku počkajte, prosím. Ja tu mám pani Barbaru Spinelli, prosím. Ja stiahujem svoju otázku, vidím, že je 6 hodín. Takže áno, vy ste odpovedali po anglicky. Ja odpoviem po anglicky, áno. Som veľmi rád, e, že tu zaznela táto otázka pani Kudrická, možno na vaše prekvapenie. S vami vo väčšine e, tých vašich vyhlásení súhlasím. Ide o vyhlásenia faktov a keď si prečítate pozorne tie články, o ktorých som hovoril, zistíte, e, nájdete tu aj opis tých okolností, ale ako som povedal na samom začiatku e, svojej, svojho 10-minútového prejavu, snažil som sa vyplniť tie medzery v diskusii, ktorá práve prebieha a tá, tie medzery boli evidentné. Nikto o tých argumentoch predtým nehovoril. Ďakujem. Áno, to bola zaujímavá odpoveď. Áno, to, tu bolo dobré neprerušovať vás. Áno, bolo to e, politické vyhlásenie. Vaša otázka bola zaujímavá, Barbara. Áno, ja poviem len toľko, že ste z dobrej univerzity, dobrej katolíckej univerzity a tá nie je len taká nejaká zápesnícka, takže som aj očakávala takéto vyhlásenie. Je to, je to štátna univerzita, treba povedať. Áno, ale s katolickou tradíciou. Dobre, e, takže môžem sa vrátiť k jednej otázke, ktorá zaznela pre všetkých kolegov. No ale v každom prípade chcem všetkým poďakovať za dnešnú prezentáciu, za to, že e, sa pripravili. Mm, pretože tej, tej vašej prítomnosti tu predchádzalo veľa práce a dúfam, že ju budete vykonávať aj naďalej. E, chcem len upozorniť na to, že e, tlmočníci budú končiť. Ale v každom prípade chcem poďakovať za vaše nasadenie. Barbara, Michal, e, ktorý práve odišiel, aj všetkým ostatným, ktorí tu zostali. Ja som mal pripravený veľa poznámok na záver, ale chcem povedať len toľko, že máme návrh správy, ktorý sme zaslali e, politickým skupinám a aj stálemu zastúpeniu Polskej republiky a vlády sme zaslali túto správu, takže požiadali sme o pripomienky do týždňa, aby sme potom mohli v decembri toto prezentovať, lebo času nie je toľko. Takže budeme teda pokračovať s týmto procesom. Chcem poďakovať samozrejme všetkým poslancom, Eh, ktorí sa tejto rozpravy zúčastnili. Ďakujem vám všetkým. Eh, je to proces, ktorý naďalej prebieha. Samozrejme, tak ja teraz nebudem eh, hovoriť o všetkých tých svojich záverečných poznámkach. Na záver chcem vám poďakovať za výdrž a v decembri sa k tomu vrátime. Ten návrh bude hotový